Vážení kolegovia, kolegyne, poprosím vás, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať bezprostredne s našou prácou. Máme pred sebou ešte veľa práce čo do obsahu. Takže začneme s bodom číslo 16. Pôvodne to malo byť včera po obede, včera večer, ale z viacerých dôvodov sa to nekonalo včera. Ide tu o Európsky zbor Solidarity a novú stratégiu EÚ pre mládež a hneď dám aj slovo spravodajcovi Mateovi Biankimu. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. Vážení e, kolegovia, je to pre mňa veľká čest, že vám dnes môžem e, predstaviť e, moje stanovisko, ktoré už bolo na Brosedek jednomyselne prijaté. Dúfam, že na plene to bude podobné. Nedostal som pozmeňovacie návrhy. Doteraz chcel by som využiť príležitosť kolegom za to, ako podporili moje stanovisko je to stanovisko k návrhu Európskej komisie vytvoriť Európsky zbor, zbor Solidarity a k novej stratégie EÚ pre mládež. E, stanovisko je, má, veľ, má hlbokú lokálnu dimenziu. Chcel som zdôrazniť, že je dôležité, aby dobrovoľníctvo bolo prepojené s potrebami miestných e, spoločenstiev, to musí byť dôležité kritérium pre povoliteľnosť projektov dobrovoľníctva v rámci Európskeho zboru Solidarity. E, mal som e, tu čest stretnúť sa aj s parlamentným spravodajcom pre túto tému počas prípravy môjho e, stanoviska. Odporúčame v ňom teda silne lokálne dobrovoľníctvo, Dôležité je, aby toto bolo aj dostatočne e, valorizované. E, treba, aby to bola začnená aj oblasti napríklad, e, pokiaľ ide o boj proti nelegálne migrácie a podobne. Dôležité je, že veľmi pozitívne vnímame návrh komisie vytvoriť koordinátora mládeže za EÚ. My tu navrhujeme vytvoriť e, pravidelné stretnutia medzi výborom e, regiónov a touto novou funkciou, aby sa tu vytvorila e, spolupráca medzi touto novou funkciou a našim výborom. Treba tu teda sa zabrať všetkými sociálnymi aj lokálnymi potrebami v oblasti politiky mladých, treba e, silne zainteresovávať aj e, súkromných, aj verejných, regionálnych e, a lokálnych činiteľov. Treba dobre poznať sociálne potreby priamo v teréne. Musíme poznať dobre aj potreby mladých v, na našom vidieku a v našich mestách. Mm, preto tu potrebujeme mať štrukturovaný e, dialog s mladými, e, v ktorom by bola zastúpená silne aj lokálna, regionálna úroveň. E, musíme sa snažiť hľadať čo najoriginálnejšie a najefektívnejšie možnosti spolupráce, napríklad spolupráca s športovými združeniami, tak aby vlastne sme E, naučili mladých, aby v priebehu celého ich života pokračovali v tomto a e, správali sa solidárne. Ďakujem pekne. Sú prihlásení rečníci do všeobecnej rozpravy? Nie, tak prejdeme k pozmeňujúcim návrhom. Ani tých nemáme, takže vlastne budeme hlasovať finálne stanovisko. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Stanovisko je sprijaté jednomyselne. Gratulujem za odvedenú prácu. Vážení kolegovia, teraz prejdeme k bodu 15 nášho programu. Je to stanovisko o susedných krajinách. Spravodajca je pán Jansen. Susedstvo a svet. The floor is yours. Voorzitter, dank u wel. Beste collega's. Eh. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne. Nie je náhodou, že toto stanovisko je prerokúvané dopoludní, v, dopolu, v, v ten deň, kedy sa bude hovoriť aj o Brexite. Istotne to nie je náhoda, že máme čo skoro pred sebou také obdobie, kedy budeme aj Veľkú Britániu po- počítať medzi susedské krajiny a nie členské Možno je tu ohľadne Brexitu aj pocit, že, že eh, Brexit anglickí voliči oľutovali a takže v tomto kontexte je dobrý tento bod, eh, pokiaľ ide o zaradenie do programu. Musíme sa pozrieť na celkovú, celkový pohľad, pretože európskych problémov máme na programe relatívne dosť. Moja môj 88-ročný otec hovorí, že pred dverami je iný svet. Local is global a global is local. Takže ide tu o geografických susedov. Sú to skutočne naši susedia, alebo sú to skôr susedia iných. Máme zodpovednosť aj voči ním, pokiaľ ide o medzinárodnú politiku. Ide tu teda o susedné krajiny aj na susedných regiónoch. Európa a jej ďalší rozvoj musí byť pozitívny tak pre občanov, ako aj pre susedov. Nemalo by to viesť k tomu, aby eh, sa situácia v budúcnosti zhoršila. Takže aj politika Európskej komisie pre susedstvo a pre medzinárodnú politiku, ako vidíme, stúpla o 30 Takže otázka pre náš výbor je nasledovná. Sú vyššie územné celky účastné na tých 123 miliardách, ktoré sú v rozpočte. To je takisto vlastne aj obsah môjho stanoviska. Ja si myslím, že tieto peniaze sú dôležité nie len pre členské štáty ako také, ale predovšetkým pre eh, jednotlivé regióny 500 miliónov by sme mali z toho vyčleniť, predovšetkým pokiaľ ide o naše partnerstvá s ostatnými krajinami. A spravodajcovia Európskeho parlamentu túto myšlienku zapracovali. Vlastne sme to videli aj v ich správach a ja dúfam a myslím si, že tieto pozmeňujúce návrhy nájdú väčšinovú podporu v parlamente. Chcel by som však zdôrazniť tri body v mojej správe, konkrétne neutralita, Neutralita, pokiaľ ide o možný migračný pakt v kontexte OSN, poznáme tú politickú situáciu nielen v Belgicku, ale aj v iných krajinách. Je to veľmi citlivá a ožehavá téma v kontexte plánovanej konferencie v Marrakeši. Neskôr by som ešte chcel spomenúť, na udržateľ, spomenúť udržateľné ciele OSN, tie treba opakovane spomínať, a na záver by som teda poukázal na to, že dnešné ciele európskych rozvojových fondov eh, by mali takisto byť zapracované a vyjadrené v konkrétnych číslach. Ďakujem pekne za, vaše, za vašu spoluprácu, pokiaľ ide o prípravu tohto stanoviska a takisto sa chcem poďakovať spolupracovníkom sekretariátu, ako aj Jessie Poste, ktorá je expertkou v tejto oblasti, pracovala na tomto stanovisku veľmi veľa. Išlo tu o tímovú spoluprácu a takýmto spôsobom sa nám podarilo zaznamenať a zlepšenie. Hlasí sa niekto? Nevidím. Či áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne kolegovi Jansenovi za jeho správu. Myslím si, že tak návrh komisie podcenil regióny, komúny sú vlastne expertami v tejto oblasti, môžu vniesť veľmi veľa, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Myslím, že tu máme dobré tradície práve pokiaľ ide o Švédsko, Holandsko. Nemecko takisto začalo teraz cieľene nasadzovať aj komúny. Moje mesto Mannheim má konkrétnu spoluprácu, konkrétne skúsenosti spolupráce s Ukrajinou, Moldavskom a Palestínou, ako aj Tureckom a tieto projekty sú financované cez spolkovú vládu a ak tu máme takýto európsky program, tak si myslím, že to je len správne. Chcel by som však zdôrazniť, že v tejto oblasti nasadzovanie expertov zo strany komún e, nemôžeme očakávať spolufinancovanie zo strany komun. My to robíme v európskom záujme, ale aj vo vlastnom záujme a myslím si, že tieto programy budú účinné iba vtedy, ak skutočne budeme mať celkové financovanie pre takéto interkomunálne formy spolupráce, bude to na prospech Európskej únie, ak sa to zapracuje do konkrétnych projektov. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega. Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca. Máme tu určité obavy, ktoré sa teda, ktoré súvisia s tým odkazom na, e, čo ste spomínali, globálny pakt pre migráciu. Máme tu viaceré nejasnosti, aj spochybňovanie, teda nielen pokiaľ ide o ten zoznam krajín, ale aj v rámci Európskej únie sú krajiny, ktoré majú obavy a znepokojenie, pokiaľ ide o tento globálny pakt o migrácii. A preto sa pýtam otázku. Je vhodné na to tu teraz poukazovať v tom zmysle, že sa predloží takýto pozmeňujúci návrh, ktorý predkladá pán spravodajca. Áno, poukazujete na možné prijatie tohto globálneho paktu, ale ja sa teda pýtam, či to je vhodné alebo nie, pretože inak tá správa je veľmi kvalitná, takže či je teda mm, skutočne na mieste hovoriť aj o tomto pakte pre migráciu. Takže mám tu určité obavy a výhrady. Ešte niekto iný sa hlási o slovo? Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, v stručnosti zareagujem na to, čo tu odznelo. Vo Francúzsku v tejto chvíli je polemika na e, sociálnych sieťach, pokiaľ ide o pak migrácie, či to nie je spôsob otvorenia hraníc, ale takýmto, že by sa zaviedla nekontrolovaná migrácia. Myslím, že je dôležité si tu pripomínať, že tento pakt je odporúčacieho charakteru nemá nejaké právne záväzky a rešpektuje suverenitu členských štátov práve pokiaľ ide o migračnú politiku, takže ja považujem za správne, aby sme tu takéto odvolávky na tento pakt mali, pretože tu je odvolanie na humanizmus a zároveň sa dodržiava suverenita, zvrchovanosť štátov a nie sú tu nejaké nové e, záväzky pre členské štáty, takže ja skutočne túto odvolávku na ten pakt podporujem. Ďakujem pekne. Pani Jongman. Vážený pán predsedajúci, aj my sme kriticky e, sa pozreli na toto stanovisko, pokiaľ ide o marakešský dohovor. My sme spokojní s tým, ako pán spravodajca po zmenujúcom návrhu v podstate fakticky sa odvoláva na ten pakt, ale neuvádza tam nejaké konkrétne osobné stanovisko čo do obsahu a toto naša frakcia v každom prípade podporuje, že to je takto napísané a navrhnuté, takže my sme s tým spokojní a ďakujeme spravodajcovi. Ďakujem pekne. Nikto iný? Nevidím, že by ste sa hlásili. Dobre, takže prejdeme k pozmeňujúcim návrhom. E, číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Unblock 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12. To už hádam stačí, takže oh, budeme hlasovať o týchto návrhoch. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 7, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 8 spravodajcu, kto je za, kto je proti, prijaté. 11 spravodajcu, kto je za, kto je proti, prijaté. 12. Pardon, to už máme vybavené, takže je to vybavené. Finálne hlasovanie o stanovisku za, proti, zdržali sa, prijaté s jedným zdržaním. Gratulujeme spravodajcovi a ďakujeme pekne za prácu. Teraz prejdeme k programu Invest EU. Spravodajcom je pán Konstantinos Agorastos.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 ktorý apeluje na to, aby sme spoločne budovali politiku Európskej únie budúcnosti. Nejde o jednoduchý program, ktorý by sa týkal teda iba hospodárstva alebo európskej politiky. Program Invest EU sa týka každého občana Európskej únie. Týka sa mladých primátorov, mladých žien, mladých vedcov, ktorí chcú prispieť k tomu, aby sa v budúcnosti rozvíjal výskum v Európskej únie. Týka sa to tisíc malých a stredných podnikov, ktoré majú potrebu dostať sa k financiám na to, aby mohli čeliť eh, konkurencii. Týka sa takisto chorých, ktorí čakajú na nové liečby. Tento program sa teda týka nás všetkých ktorí chcú pracovať v čistom životnom prostredí s novými infraštruktúrami. Chceme využívať našu kreativitu a predovšetkým chceme ponúknuť viac príležitostí, príležitosti našim deťom, mladým generáciám a chceme zabezpečiť väčšiu mieru zamestnanosti a lepšie platy. Toto je program Invest EU. Ide tu o viac než iba o čísla, hoci teda čísla sú rovnako dôležité. Cieľom tohto programu, ktorý sa teda týka obdobia 21 až 27, cieľom je, aby sa prilákali investície, aby sa vytvorili milióny pracovných príležitostí a takisto aj desiatky tisícok malých stredných podnikov. prostredníctvom FC, program investičný. Tohto, tento program investičný takisto má zhromažďovať investície na úrovni 500 miliard eur do roku 2020. Toto by malo prispieť k vytvoreniu milióna a pol pracovných príležitostí. Takže takýmto spôsobom sa môžeme odvážiť byť ešte ambicioznejší, predovšetkým pokiaľ ide o celkovú sumu investícií. Ja osobne si myslím, že vďaka programu InvestEU tieto investície stúpia až na úroveň milión, tisíc miliárd eur a takýmto spôsobom skutočne prispievajú k vytvoreniu veľkého množstva pracovných príležitostí. Už máme skúsenosti, pokiaľ ide o spúšťanie programov ako FC a vie, máme to, informácie ohľadne toho, čo treba robiť a čo treba upraviť. A to, čo máme v našom výbore, je výsledkom systematickej hĺbkovej práce za účasti v rámci dialógu s Európskou investičnou bankou a Európskou komisiou. Máme tu e, spoluprácu s desiatkami predstaviteľov podnikov a jednotlivých predstaviteľov vyšších územných celkov Takže v našom stanovisku uvádzame, že je dôležité a kľúčové, aby kohézia ekonomická, sociálna a územná v Európskej únii boli skutočne tými kľúčovými princípmi tohto programu. Komisia vychádza z toho, že e, treba zdôrazniť, Predovšetkým také programy, ktoré sú z geografického hľadiska vyvážené a ktoré majú za cieľ pomôcť tým regiónom, ktoré celé obdobie takéto investície nemali. Navrhujem, aby tento program bol spustený v úzkej spolupráci s regionálnymi aktérmi rovna, kde vlastne výbor regiónov má takisto mať určité slovo na to, aby sme dosiahli lepšie výsledky, aby sme mohli vytvoriť väčšie množstvo pracovných príležitostí, aby sme čelili nejakým nezrovnalostiam teritoriálnym. Je veľmi dôležité, aby tento program bol veľmi rýchlo spustený, bez nejaké administratívneho zaťaženia, ktoré by mohlo byť zbytočné. Rýchlosť implementácie by však nemala mať negatívny dopad práve na rozhodnutia a ich kvalitu, my hovoríme, že Invest EU je na, takým pestrým nástrojom na vytváranie pracovných príležitostí, ktoré by mali byť stabilné a dobre platené na to, aby sa posilnil duch podnikateľstva na úrovni malých a stredných podnikov, aby sme týmto pomohli, pretože sú kľúčom pre európske hospodárstvo ako také. Treba vytvoriť infraštruktúry práve v sociálnych sektoroch. Ide tu o ochranu životného prostredia, lepšieho čelenia, lepšieho, lepšie snahy čeliť klimatickým zmenám a posilnenia sociálnych rozmerov štátov. Je tu snaha zrýchliť konvergencie v oblasti digitalizácie a treba takisto podporiť snahu v oblasti výskumu. Dámy a páni, Európska únia vždy bola v predvoji. My sme však momentálne v situácii, kde je tá konkurencia z druhých kontinentov veľmi veľká. Musíme sa snažiť o to, aby sme aj naďalej boli v tom predve, pokiaľ ide o technológiu, pokiaľ ide o invent, pokiaľ ide o e, výskumné programy a musíme aj naďalej byť e, prvých priečkách práve pokiaľ ide o snahu a ambície chrániť životné prostredie. Musíme zabezpečiť skutočne silnú sociálnu sieť, aby to pocítili všetci občania Európskej únie. Vážené dámy, vážení páni, Európska únia budúcnosti alebo Európa budúcnosti potrebuje e, nových výskumníkov a Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní reagovať na tieto výzvy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne aj my. Sú tu reakcie na, toto, na tieto úvodné slova. Zdá sa, že nie, takže môžeme prejsť hneď pozmeňujúcim návrhom. Navrhujem, aby sme hlasovali unblock 1 až 6, kto je za, kto je proti, prijaté, Navrhujem tiež hlasovať v bloku, v bloku o pozmeňovacích 7 a 9. Kto je za? Kto je proti? Hlasujeme elektronicky. Le vote est clos et la... Hlasovanie je ukončené, Pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Navrhujem teraz hlasovať v bloku o pozmeňovacích návrhoch 8, 10 a 11. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Hlasujme v bloku o 12 e, a 13 za, proti, prijaté. 14 za, proti, prijaté. 15, to je za, proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 16 za, proti, prijaté pozmeňovať e, v bloku o 17. E, a 18. za, proti prijaté 19 za, proti prijaté 20 za, proti zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie, kto je za e, toto stanovisko proti, zdržali sa. Je to jednomyselne prijaté. Blahoželám spravodajcovi a jeho týmu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, prejdeme k programu na podporu reforiem a Európsky nástroj stabilizácie investícií, ktorý predstaví naša spravodajkňa Olga Zvihen. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc... Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Takže tento program na podporu reforiem a Európsky nástroj stabilizácie investícií je programom s globálnym rozpočtom 25 miliard eur. A my samozrejme dúfame, eh, že podpory prioritné reformy vo všetkých členských štátoch EÚ treba zdôrazniť eh, tri veci. Eh, nástroj, ktorý má napomáhať realizácii kľúčových eh, reform prepojených s európskym semestrom. Je to prepojené s dvoma, dvoma miliardami, ktoré sú k dispozícii všetkým členským štátom. Potom je tam technický nástroj pre členské štáty, ktoré majú posilňovať ich administratívne kapacity. Okrem iného vychádza to z e, skúseností so štruktúralnými e, reformami e, v tejto súvislosti už bolo v minulosti vykonaných veľa programov v 24 štátoch a napokon je tu mechanizmus podpory synergie konvergencie. Ide tu o podporu finančnú a technickú pre tie členské štáty, ktoré e, vlastne chcú prijať e, euro. Takže máme tu naozaj veľmi operačne zameraný program, e, ktorý má teda podporovať a pomáhať. Ehm, venovali sme sa v našej správe princípu subsidiarity, Eh, hlavne pokiaľ ide o štruktúrálne eh, eh, reformy. Prišli sme na to, že by sme sa tu mali sústrediť naozaj len na tie strategické pertinentné oblasti, ktoré sú prepojené s kompetenciami únie, o to žiadame. Výbor regionov zamieta akúkoľvek podporu štruktúrnych reforiem v členských štátoch, ktoré by boli nešpecifické a neboli podrobené hodnoteniu a nemali by dôležitú pridanú hodnotu na európskej úrovni a netýkali by sa priamo kompetencií Európskej únie, ako to predpokladajú zmluvy. Indikátory, ktoré sa príjmajú pokiaľ ide o politiku súdržnosti na roky 2021-2027, teda HDP na obyvateľa, kohézia, nezamestnanosť mládeže, klimatické zmeny, um, systém vzdelávania, otázka migrantov. Toto by malo predstavať všetko ten adekvátny e, prerozdeľovací e, kľúč týchto prostriedkov a malo by to umožniť e, zohľadniť, že potreba reform pre určité členské štáty je, že teda mm, pre niektoré členské štáty e, môže byť ťažšie, pre iné ľahšie toto sprevádzanie na ceste k e, euru. A e, chceli by sme ešte zdôrazniť, že tento program na podporu reform nie je investičným programom, ktorý sa napríklad podobá na, podobá na fond ESI. Mohli by sme tu byť konfrontovaní s vyšším Eh, rizikom eh, crowding out, eh, ak by možnosti transferu tu boli zachované. Takže my žiadame, aby sa možnosť transferov zrušila. Takisto si tu želáme prepojenie s európskym semestrom, ktorý programuje a sleduje vynakladanie prostriedkov, ktoré majú podporovať rast a napokon, to je veľmi dôležité pre regionálne a lokálne orgány, chceme e, maximálne posilniť administratívnu kapacitu regiónov a miest, e, pretože e, pri našom preverovaní sme prišli na to, že toto je slabé miesto týchto pravidel. Treba teda mať prístup, ktorý by bol adaptovateľnejší na konkrétne regionálne potreby E, chcem poďakovať e, za e, vynikajúcu spoluprácu aj s kolegami z Európskeho parlamentu, pani Nachtigal a Gardia Zabal, ktoré pracovali na tomto programe na podporu reforiem. Obe dámy boli veľmi ochotné, mali tiež záujem, aby tento projekt čo najlepšie napredoval. Takisto sme mali možnosť sa stretnúť eh, so zastupcami hospodárskeho sociálneho výboru, ktorí sa tiež eh, vlastne venovali tejto téme rešpektu lokálnych a regionálnych orgánov. Ja si myslím, že táto eh, práca bola naozaj veľmi odborná, technická, ale na konci e, sme preukázali vôľu koherentnosti a transparentnosti, o ktorú sa e, náš e, výbor vždy snaží. Ďakujem veľmi pekne aj sekretariátu a, môjmu expertovi, expertke Lodi de Klerk, bez ktorej by táto práca nebola možná. Ďakujem pekne, kto by si želal zúčastniť sa všeobecnej diskusie. Nikto sa nehlási do rozpravy. Takže by sme prešli k pozmeňovacím návrhom. Navrhujem, aby sme hlasovali v bloku o pozmeňovacích návrhoch 1 a 3. Za, proti, prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zamietnuté. štvorka a sedmička v bloku za, proti, prijaté. Pozmievací návrh 5, za, proti, zamietnutý, šestka za, proti, prijaté. Osmička, ak by sa prijala, odpadla by deviatka za, proti, prijaté 10 za, proti, zamietnutý. Záverečné hlasovanie o, o celom stanovisku, kto je za, proti, zdržali sa. Stanovisko je až e, veľkou väčšinou e, prijaté. Blahoželám spravodajkyni a jej týmu. Teraz e, balík týkajúci sa rozširovania, stanovisko, ktoré predstaví náš spravodajca Franko Jakob. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. E, máte slovo, pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať za podporu e, pri mojej práci sekretariátu, mojim expertom, ale aj všetkým orgánom a inštitúciám od komisie z bulharské, rakúske predsedníctvo, až po e, veľvyslancov e, kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín či združenia e, pre regionálnu spoluprácu a zástupcov lokálnych autonómnych orgánov. Naša správa sa samozrejme kontinuálne menila, tak ako sa menila aj politická situácia a, a podľa toho, aké rozhodnutia medzi časom boli príjmané. E, napríklad Európska rada 26. júna bola veľmi dôležitá. Tá umožnila e, zahájenie príspových rokovaní aj s Albánskom a Macedónskom. E, historická dohoda Ehm, Macedónska s Gréckom eh, k mm, menu, aj keď to nemalo pozitívne východisko, predsa len je tu zámer na parlamentnej úrovni postupovať eh, ďalej v tejto oblasti. Voľby v Turecku, eh, ktoré viedli k odstráneniu výnimočného stavu, aj keď teda tam situácia nie je normalizovaná. Voľby v Bosne a Hercegovine, ktoré eh, sa ukázali veľmi otvorené procesu eh, postupovania eh, mieru a teda pozitívneho vývoju v krajine. Viedli sme naozaj veľmi otvorené diskusie s mnohými kolegami pri príprave tejto správy. Prevzali sme takmer všetky pozmeňovacie návrhy Venujem e, sa tomu, že v zásade rozširovanie by malo stať prioritou pre Európsku úniu, a však zásadnými e, časťami tohto e, procesu sú tie dôležité oblasti v oblasti justície, práva a podobne. Dôležité je venovať sa tu aj úlohe lokálnych a regionálnych orgánov, ktoré sú veľmi významné. E, dôležité je, že sme naozaj diskutovali na všetkých zasadnutiach, ktoré sa konali e, práve o úlohe lokálnych a regionálnych orgánov v procese rozširovania. Sme presvedčení totiž, že rozširovanie musí, e, musia si privlastniť Eh, hlavne na lokálnej úrovni a občania. Musí tu byť teda eh, silná účasť z dola, účasť zo strany občanov na tomto procese, ktoré musia vnímať ako príležitosť. Žiadame od komisie, aby posilnila nástroje porovnávania, spolupráce, úzkej spolupráce, eh, čo by sa dalo použiť aj e, medzi lokálnymi a e, regionálnymi orgánmi ako TAIEX, Twinning Sigma, ktoré umožňujú účasť e, miestnych orgánov, local Cooperation Facility treba tiež posilňovať, posilňovať výmenu najlepších postupov, posilňovať najlepšie schopnosti, Eh, na úrovni eh, verejnej eh, správy. Myslíme si, že pokiaľ ide o rozširovanie, sú tu veľké príležitosti, oceňujeme aj vlastne kroky napríklad Srbska či Turecka, pokiaľ ide o migráciu ale vieme, že to závisí veľmi aj od kompetencií lokálnych a regionálnych orgánov. Dôležitá je oblasť kultúry, eh, ochrany kultúrneho spoločného dedictva. To sú dôležité eh, prvky eh, zdieľania a agregácie. Pokiaľ ide o západný Balkán, sú tu silné aj slabé stránky na národnej e, úrovni v týchto krajinách a proces e, rozširovania, ktorý sa trochu spomalil, ale tento rok sa znovu naštartoval, e, bude môcť odstrániť určitý typ pesimizmu orgánov voči Európskej únii. Odkazujeme aj na Turecko, to, čo sa javilo ako určité oddialenie Turecka od e, rozhodnutia, od procesu, e, prístupového procesu k EÚ, že toto sa zvráti. Samozrejme, po e, mnohočných voľbách sa vyriešila otázka výnimočného stavu, ale interná situácia má ešte stále veľký vplyv na lokálnu demokraciu Eh, pán spravodajca, snažte sa ukončiť svoj príspevok. Dobre, posledný bod eh, týkajúci sa Srbska. Aj táto krajina eh, zrealizovala veľké zlepšenie, napríklad pokiaľ ide o Vojvodinu a iné regióny. Ďakujem veľmi pekne, kto sa chce vyjadriť vo všeobecnej diskusii. Nevidím žiadne prihlášky do rozpravy, takže prejdeme k pozmeňovacím návrhom. Pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, proti, prijaté. Dvojka za, proti, zamietnutý. Trojka spravodajcu za, proti, prijatý štvorka spravodajcu, ktorí nahradzujú štvorku za, proti, prijatý. Peťka za, proti, zamietnutý. Šestka za, proti, zamietnuté. Hlasujeme v bloku o sedmičke a, a za, proti, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie k celému stanovisku, kto je za, proti, zdržali sa. Stanovisko je prijaté jednomyselne. Blahoželám spravodajcovi a jeho týmu. Teraz prejdeme e, k stanovisku nášho kolegu Jean-Luca Van Rasa k zdaňovaniu v digitálnej ekonomike stanovisko z vlastnej iniciatíve. iniciatívy. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Nech sa páči, máte slovo, pán spravodaj. Ďakujem, pán predseda. Takže ja len e, trošku popíšem problematiku a náš pro- pohľad na vec. Ukázalo sa, že v niekoľkých podnikoch, predovšetkým v tých, ktorý, ktoré pôsobia e, v digitálnej oblasti, dochádza k tomu, že sa platí príliš veľa alebo príliš málo daní a potom, e, sa, potom máme na druhej strane malé a stredné podniky, ktoré platia vysoké dane. Ide aj o podniky, ktoré fungujú v digitálnej oblasti a vyvíjajú špecifické digitálne nástroje, poskytujú digitálne služby a ukázalo sa, že v rôznych krajinách Európskej únie e, dochádza k iniciatívam, aby, sa zaviedli, aby zaviedli vlastné zdanenie a toto zdanenie nie je vždy rovnaké. No a komisia povedala, pozrime sa na to, či by sme nemohli využiť napríklad inú iniciatívu, v rámci ktorej by sme zharmonizovali toto nové zdanenie. Čiže v princípe nejde o to, aby sa nejakým spôsobom zasahovalo do autonómie alebo do možností jednotlivých štátov, aby si určovali zdaňovanie, ale ide o to, aby sme dosiahli určitú mieru harmonizácie. Musíme ale počítať s celým radom prvkov zabránenie dvojitému zdaňovaniu, zabrániť tomu, aby rozsah pôsobnosti teda zabezpečiť, aby rozsah pôsobnosti bol uplatňovaný v určitých oblastiach, ehm, potom som riešil to, že niektoré digitálne podniky sú stratové, ale keď sa pozriete na kapitál, s ktorým už 10 e, ročia pracujem, tak by to malo mať minimálny vplyv na ich zdaňovania. Špecifikum súčasného zdaňovania spočíva v tom, že miesto toho, aby sa zdaňovalo na mieste, kde vzniká produkt, tak by sa to zdaňovalo tam, kde dochádza k, spotrebu, k spotrebe produktu. A tu panuje určitá zdržanlivosť a sú potrebné opatrenia. A jedno z týchto opatrení je, že, sa, že treba povedať, že to musí byť signifikantný podnik s výškou obratu špecifických, e, so špecifickými činnosťami a tomu sa treba prispôsobiť. Sú tu teda dva typy riešenia. Krátkodobé riešenie, A potom je tu ešte dlhodobé riešenie a tam je to zložitejšie. Dobrá správa je, že OECD to bude riešiť celosvetovo v roku 2020. Ja som viedol celý rad rozhovorov a zistil som, že OECD odviedlo dobrú prácu, napríklad v oblasti vyhýbania sa daňovej povinnosti a BEPS pred dvoma rokmi. No a OECD sa teraz snaží o cestu, kde by sa zapojili aj Spojené štáty americké, aby naozaj e, došlo k globálnemu vytvoreniu pravidel zdaľovania v digitálnom svete. Riešenie, ktoré plánujeme tu v Európe, to už by v roku 2020-2021 mohlo mať definitívnu podobu, pokiaľ teda eh, sa eh, na tom zhodnú v OECD. Čiže je tu celý rad záležitosti. Eh, prístup komisie je správny, lebo ide o harmonizáciu daní a ide o to, aby každý, kto vykonáva ziskovú činnosť alebo aktivitu, ktorá generuje príjem, aby platil náležité dane. Konzultovali sme to s rakúskym predsedníctvom ktoré vyjadrilo želanie, aby sme to krátkodobé riešenie stihli ešte počas ich predsedníctva, to by bolo dobré. Takisto sme sa dozvedeli, že minulý týždeň, respektíve predvčerom, Európsky parlament schválil príslušnú správu, čiže by som vás vyzval, aby ste aj vy toto stanovisko podporili s tými pripomienkami, ktoré som práve uviedol. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem aj za to, že ste úplne presne dodržali stanovený rečnícky čas. Takže pýtam sa, kto sa chce zapojiť do verejnej rozpravy. Nikto. Tým sa dostávame e, k pozmeňovacím návrhom. Navrhujem, aby sme unblock hlasovali o pozmeňovacích návrhoch spravodajcu 1 a 2. Tým by e, odpadávali pozmeňovacie návrhy 1, 2 a 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Pozmeňovacie návrhy sú týmto prijaté. Pozmeňovací návrh 3 za, proti Skúsime to elektronicky. No. Le vote Končím hlasovanie a pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 5, kto je za, kto je proti, je to prijaté, 6, kto je za, kto je proti, prijaté, konečné hlasovanie, kto je za, kto je proti? Drž... Kto sa zdržal? Stanovisko je prijaté veľkou väčšinou. Blahoželám spravodajcovi a ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorá bola vykonaná. Ďalším bodom je financovanie udržateľného rastu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 pán predseda, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Teší ma, že dnes môžem eh, predložiť návrh stanoviska k akčnému plánu financovania udržateľného rastu. V tomto, eh, tam tie iniciatívy sú súčasťou eh, širšieho balíka opatrení pre zrealizovanie cieľov klímy a udržateľného rozvoja a to je urgentné experti so zhrozením zistili, že pri globálnom náraste e, že sa dá očakávať zvyšovanie teploty o 3 stupne. Takže e, parížský cieľ 2 e, stupňov už sa nedodrží. Takže ešte treba mať na mysli, že pokiaľ ide o Svetový klimatický rad 1,5 E, nás e, tie dopady už zastihujú a takisto je tu dynamika klimatických zmien, ktoré vidíme na e, severnom pole, ktorý sa otepluje viac než akýkoľvek iný kút sveta. Takže je potrebné urobiť, stanoviť stimuly pre financovanie udržateľného rastu. Kapitálové toky E, treba nasmerovať na udržateľné investície. E, komisiou identifikovaný spôsob vedieť cez finančný systém takým spôsobom, e, že sa budeme vyhybať švindlovaní s etiketami. Oznámením z roku 2016 chce komisia vo všetkých stratégiách a iniciatívach EÚ zohľadňovať ciele udržateľného rozvoja tento návrh stanoviska podporuje tieto úsilia finančný sektor a súkromní investori zvládanie výzieb z hľadiska ochrany klímy a udržateľnosti, toto má byť zahrnuté, a obrovská investičná medzera e, v oblasti ochrany klímy má byť uzavretá, aby sa e, zvýšila dôvera e, vo výrobky, potom by sa mala zvýšiť transparentnosť a udržateľnosť, pretože je tu nedostatok jasnosti v tom, ako a či ekologické a sociálne faktory e, sú v investíciách a v investičných poradenských procesoch zohľadnené. Ďalší bod je zvládanie finančných rizik, ktoré vyplývajú z ekologických a sociálnych víziev, pretože dopady klimatických zmien už teraz e, ohrozujú finančnú stabilitu a spôsobujú výrazné finančné straty. Takisto stabilita finančného systému, ktorá hrá rolu v zmysle Eh, únie kapitálových trhov. Tento akčný plán obsahuje eh, vytvorenie klasifikačného systému pre udržateľné ekonomické činnosti. Na jar 2019 komisia eh, vytvorí katalóg kritérií pre udržateľné financovanie a tým dospejeme e, k spoločnému jazyku, ktoré ekonomické činnosti teda sa pokladajú za e, udržateľné. A toto má byť základ pre ďalšie aktivity, e, normy a označovanie klasifikovaním udržateľných ekonomických činností treba začať a v ďalšom kroku potom budú nasledovať ďalšie ekologické a sociálne aktivity a zameranie na Eh, ochranu životného prostredia nestačí. Udržateľnosť pre mňa znamená viac ako farba, viac ako zelená. Napríklad to zahrňa eh, aj oblasť eh, bank a charity. To znamená, že tieto opatrenia si nesmú konkurovať a toto sa odzrkadľuje aj v mojom návrhu stanoviska. Udržateľnosť je teda globálna požiadavka na pozadí Um, uh, udržateľnosti, cieľov udržateľnosti EU OSN. Ekologické, sociálne uh, a ekonomické uh, zodpovednosti sú tam zosúladené a zodpoveda to potrebám súčasnej generácie bez toho, aby sa ohrozili potreby budúcich generácií. Takže je to zamerané aj podľa potrieb v oblasti poisťovníctva Komisia to podporuje, pretože to znižuje fragmentáciu a skresľovanie vnútorného trhu a napomáha to trhu e, s udržateľnými prostriedkami, aby rástol. E, takže e, potom sú tu ekologické pôžičky, ale nevieme, čo to znamená. Výrobky, ktoré spadajú pod ekologickú pôžitku, majú byť naozaj ekologické E, potom majú byť vyrobené za ľudsky dôstojných podmienok, ako aj predávané e, aktérom, ktorí stanovujú technické hodnotiace kritéria. Tí, sú teda, tí majú teda vysokú mieru zodpovednosti, aby v súčasnosti používané, používané benchmarky mohli byť zamerané na cieľ dvoch stupňov. Musí byť a všetkým jasné, čo podporujú svojimi financiami. To koľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Euh, Takže zdá sa, že pani kolegyňa Martinez Adegui má slovo, sa hlási k slovu. Ďakujem, pán spravodajca, vážený pán predseda, ja by som chcela uh, uh, uh, teda vyjadriť e, postoj lokálnych a miestnych orgánoch, e, orgánov k udržateľnému rozvoju. Ide o právny nástroj na hodnotenie investícií do udržateľnosti. Myslím si, že nariadenie Európskej komisie je začiatkom, ale to sa vzťahuje len na ekologické otázky, na otázky životného prostredia, na to, e, k čomu sa vyjadril aj spravodajca. Ale Všetko, čo zahrňa sociálnu oblasť, vzdelávanie sociálnej oblasti, zamestnanosť, toto sú tiež dôležité aspekty v súvislosti s udržateľným rozvojom. Národné správy, e, teda my máme svoje povinnosti, svoje kompetencie, musíme investovať do komunikačnej infraštruktúry, e, potom e, voda, energia, odpad, investície a máme aj E, e, sú potrebné výdavky do zamestnanosti, do zdravotníctva a do oblasti vzdelávania a myslím si, že toto sú reálne ciele, ktoré e, by sa tiež dali zaradiť pod cieľ udržateľnosti, čo sa týka hodnotenia jednotlivých ukazovateľov, ktoré sú rovnaké pre všetky európske, ale aj globálne krajiny, tak ak toto urobíme, tak môžeme hodnotiť efektívnosť investícií, lebo aby sa preukázalo, či ide o investície do udržateľného rozvoja, na to je to potrebné toľko z mojej strany. Ďakujem, ďakujem. Pá, teraz pán Kristof Vujon. Ďakujem spravodajcovi. Musíme hľadať riešenia, aby sme zlepšili kúpnu silu, ale aby sme chránili našu planetu, potrebujeme udržateľné investície, udržateľný rozvoj. A toto by mohla byť možnosť, ako nájsť východisko. Samozrejme, musíme začať v rozpočte, aby e, boli k dispozícii verejné e, finančné prostriedky na to, aby ten starý systém e, ktorý je založený na CO2, bol e, postupne zrušený. Takže musíme e, to založiť na e, udržateľnom rozvoji, aby sme zastavili ničenie našej planety, ale aby sme poskytli ďalšie možnosti občanom, ktorí nevystačujú finančne. Dobre, teraz hlasujeme o pozmeňovacích návrhoch. Návrhujem o jednotke a o trojke. O 1 až 4 hlasujeme unblock, e, za, proti. Dvojka, kto je za? Proti? Prijaté. Štvorka, kto je za? Kto je proti? Prijaté. Unblock 5 a 6, kto je za? Proti? prijaté. 7 za, proti, prijaté 8 za, proti, prijaté 9 za, proti, prijaté 10 za, proti, prijaté. Finálne hlasovanie, kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Stanovisko je prijaté a to jednomyselne blahoželáme spravodajcovi. A teraz prejdeme k stanovisku modely miestnej zodpovednosti za energetiku a úloha miestnych energetických spoločenstiev pri energetickej transformácii v Európe. Stanovisko z vlastnej iniciatívy a bude ho prezentovať spravodajkňa Mariana Gaju. Vous avez la parole, madame la nech sa páči, máte slovo pani spravodajkyňa. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, chcem sa poďakovať za to, že ste mi dali príležitosť prezentovať túto správu v deň, kedy tu v Európskom parlamente Rumunsko oslavuje e, výročie únie, preto my zástupcovia lokálnych orgánov, ktorí e, vlastne e, máme túto funkciu, tak vám predkladáme túto správu, ktorá hovorí o sociálnom a ekonomickom raste v našich komunitách a ide o zlepšenie eh, blaha občanov, ide o konkurencieschopnosť národných ekonomík, ktoré musia poskytovať eh, dostupnú energiu a takisto majú za úlohu eh, chrániť životné prostredie Lokálne energetické komunity poskytujú efektívnym spôsobom, ako zvládať energetiku na úrovni EÚ eh, eh, e cestou distribúcie energie, čo je možné eh, vďaka energetickým zdrojom, ktoré sú lo dostupné lokálne z vlastných zdrojov. Lokálne a regionálne orgány môžu doplniť e, európske a národné politiky tým, že budú prijímať doplňujúcie ciele, pokiaľ ide o e, prispievanie e, lokálnej a lokálnej komunity. Viaceré mesta boli súčasťou iniciatívy starostov, pričom udržateľné opatrenia boli vytvorené v oblasti energetiky a klímy. Tento cieľ sa zameriava na hlavné spôsoby a obmedzenia, ktorým čelia lokálne komunity a aké musíme zaujať politické stanovisko, aby sme podporili rolu lokálnych energetických komunít. A preto sa chcem poďakovať členom výboru ENVY za záujem na návrhu správy alebo stanoviska v rámci celého priebehu e, práce na tejto správe, ako aj keď to bolo prijaté vo výbere Envy. Chcem sa poďakovať sekretariátu Envy a koordinátorom. Je dôležité takisto skonštatovať, že e, v tomto období som zaznamenala nasledovné. Lokálne energetické komunity majú iné spôsoby e, fungovania partnerstva s lokálnymi komunitami, na základe eh, kooperatív, eh, teda eh, na základe cestou z SROčiek alebo podnikov, ktorý, ktoré vlastnia ehm, spotrebitelia a toto môžu zabezpečiť lokálne komunity. Tieto projekty lokálnej energetiky sú nástroje na vyvinutie lokálnych zdrojov vytvára sa sociálny kapitál, vytvárajú sa pracovné miesta, generuje sa e, zisk a vytvárajú sa e, výhody a takisto sa dá zamedziť energetickej chudobe. A to je dôvod, prečo lokálne energetické komunity sú prepojené na koncept energetickej demokracie, energetická demokracia sa zameriava na súčasnú tendenciu spotrebiteľov a výrobcov ktorí budú hrať dôležitejšiu rolu v energetickom sektore a to má pozitívne dopady e, na, vzhľadom na zámery sociálnych a environmentálnych cieľov. Čisté životné prostredie, ktoré je potrebné pre všetkých, ale predovšetkým pre deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Zapojenie e, stále väčšieho počtu občanov do procesu výroby udržateľnej energie, to prispieva k eh, adekvátnym eh, energetickým politikám, eh, čo sa stretne aj s podporou verejnej mienky. Už to dokázali niektoré komunity v členských štátoch, ktoré sú príkladmi dobrej praxe. Pracovný výbor Envy v Rakúsku zaznamenal čo tak takýto projekt môže priniesť, koľko, koľko um, prínosov uh, a úspora, ktorá je preinvestovaná do projektov infraštruktúry a do výskumných projektov, projektov výskumu a inovácie. Naše stanovisko navrhuje celý rad odporúčaní, zvyšuje zodpovednosť produkcie na lokálnej úrovni, toto by sa malo stať štandardom v energetickej politike predovšetkým pre obnoviteľnú energiu a prechod k energii e, s týmito opatreniami. 8 pozmeňovacích návrhov bolo predložených. Ja s väčšinou z nich súhlasím. Sú tu dva, kde som proti a to sú pozmeňovacie návrh. To je pozmeňovací návrh 6, ktorý je príliš reštriktívny a chce e, vyškrtnúť odkaz na e, mechanizmy finančnej podpory, ktoré musia byť poskytnuté. Tiež som proti pozmeňovaciemu návrhu 8, ktorý je takisto obmedzujúci. Ide o to, že ochranou, ochrana siete znamená podpora existujúcich štruktúr alebo ziskov lokálnych majiteľov siete a to by eh, blokovalo inováciu. Ďakujem. Kto sa chce vyjadriť? Nevidím žiadne prihlášky do diskusie, tým sa dostávame k pozmeňovacím návrhom. Navrhujem unblock. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté 6. Za? proti. Elektronicky hlasujeme. Le vote est clôturé et Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Číslo 7, kto je za? je proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, elektronické hlasovanie. zamietnuté. O stanovisku, kto je za, kto je proti, zdržali sa, stanovisko je prijaté, jeden sa zdržal. Blahoželám spravodajkyni a jej týmu a ďakujem pekne za prácu. Teraz prejdeme k bodu 22. Návrh nariadenia o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody a spravodajca pán Vlasák. Požiadam, aby prišiel medzi nás. Rapporteur, vous avez la parole. Pán spravodajca, máte slovo. Pane predsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych představil... Dovolte mi, aby som predstavil veľmi dôležitý materiál, ktorý sa týka opätovného využitia vyčistenej vody. Potreba tohto materiálu bola vyvolaná nielen klimatickými zmenami a nedostatkom vody v členských štátoch, snahou o to, aby sa tieto vody využili predovšetkým v oblasti polnohospodárstva. Pre vašu informáciu je treba povedať, že legislatíva v tejto veci je prijatá iba v šiestich štátoch Európskej únie a preto je nutné minimalizovať predložiť požiadavky na regenerovanú vodu ešte predtým, než sa použije napríklad v oblasti polnohospodárstva pre zavlažovanie. Samozrejme je potrebné k týmto akciám motivovať Takže pripomeňme si, že hlavným motivačným dôsledkom je stály zdroj takto vyčistenej vody, na rozdiel od povrchovej alebo podzemnej vody, ktorá v suchých obdobiach môže byť limitovaná nejakým vodoprávnym úradom. Ďalším motivačným faktorom je, že táto voda bude využívaná e, k zavlažovaniu a nebude vypúšťaná do um, vodovodov a tým sa e, nebudú platiť e, za to poplatky za e, odvod vôd. Takže toto doplňuje požiadavky komisie, ktoré vyplývajú aj z obavy o potravinovú bezpečnosť. A za súčasť toho je využitie týchto vôd nielen pre zavlažovanie polnohospodárskych produkcií, ale napríklad parkov, záhrad, športových a zelených plôch posledným doplnením je, že prenášame vlastne zodpovednosť za kvalitu využitej vody nielen na prevádzkovateľa dočisťovacieho zariadenia, ale aj na toho, kto túto vodu aplikuje priamo na polnohospodárskú pôdu. K tejto správe som dostal dva pozmeňovacie návrhy. E, my sme teda e, so zástupcom spravodajcov, s jeho expertom e, toto vybavili, čiže navrhujeme dva pozmeňovacie návrhy ústne a ostatné pripomienky z diskusí a z rokovaní boli zakomponované priamo do materiálu. Chcel by som sa na záver poďakovať všetkým expertom a tým, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie o tejto dôležitej agende a som rád, že vám môžem predložiť správu, ktorá viac menej eh, odráža všetky námietky. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup et j'ouvre le débat général et la première... Ďakujem pekne, otváram všeobecnú diskusiu. Kolegyňa Kirstin Bila ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu pri navrhovaní pozmeňovacích eh, návrhov. Pokiaľ ide o koncových užívateľov vody, povedali ste, že treba požiadať o povolenie eh, lokálne orgány. Takto to momentálne máme zabezpečené v Dánsku a sme s týmto systémom spokojní Treba totiž kontrolovať, ako koneční používateľia vodu používajú a ako ju e, uskladňujú. Takže pre nás je dôležité, aby tu bol nejaký orgán, ktorý bude dohliadať na používanie vody. Ehm, nemo, ne, nemali by e, sme vypracovať nejakú notifikáciu o tom, že e, chceme znovu opätovne použiť vodu Takže sme radi, že v pozmeňovacom návrhu sa e, hovorí práve o týchto spôsoboch, e, ako v tejto sfere postupovať. Pre nás je to veľmi dôležité v kontexte bezpečnosti e, pre spotrebiteľov Eh, niekedy sa totiž dostatočne nekontrolujú, eh, vo, nekontroluje voda, ktorou sa zalieva eh, zelenina na záhrade a môže to spôsobať problém. Dobre, teraz pozmeňovací návrh číslo 1. Jeho súčasťou je, ústny, je predmetom ústneho pozmeňovacieho návrhu. Slovo dávam nášmu spravodajcovi k tomuto Myslím si, že nie je potrebné to komentovať, pretože predrečníčka tento pozmeňovací návrh pekne e, odkomentovala, e, došlo tu k zhode a záleží od jednotlivých členských štátoch, či príjmú iba oznámenie, alebo či budú e, chcieť ísť cestou povolenia. Ďakujem pekne, kto je za tento prvý pozmeňovací návrh, tak ako je e, pozmenený ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, prijaté. Dvojka, e, s ňou sa tiež spája ústny kompromis. Pán spravodajca, viac menej rovnaký problém a rovnaké doplnenie tohto návrhu. Ďakujem pekne za. Proti. Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Proti Elektronické hlasovanie. Le vote est clos et l'amendement est rejeté. Hlasovanie je ukončené, pozmeňujúci návrh je zamietnutý, pozmeňujúci návrh 4 za, proti prijaté. Záverečné hlasovanie za, proti, zdržali sa. Stanovisko je prijaté veľkou väčšinou a e, blahoželám pánovi spravodajcovi a jeho e, týmu za odvedenú prácu. Teraz prejdeme k e, správe Anasa Jadlana, k vesmírnemu e, programu.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 austatud komitee president head liikmed ja täiskogu külalised! Vesmírny program Únie je veľmi dôležitý pre mesta, regióny v Európe, pre členské štáty, pre každého občana. Eh, Európsky vesmírny program nám umožňuje využiť eh, všetko, všetky možnosti, ktoré nám prináša eh, digitálny svet. Je veľmi cenný pre nás všetkých, teda pre nás vo výber regiónov, pre mesta a regióny v celej Európe. Je to veľmi významné pre každého z nás tu v tejto miestnosti. Možno sa to dnes neuvedomujeme, ale vývoj vo vesmírnej oblasti Ehm, má prínosy pre každého z nás. Vďaka tomu môžeme používať tie inteligentné zariadenia, mobily a iné prínosy moderného sveta. Európska únia eh, už veľmi dlho využíva eh, prínosy v tejto oblasti. Vyvinula pro, programy ako Copernicus, Galileo. Eh, tie sú dosť úspešné a Eh, na základe toho sa nám podarilo eh, nazbierať eh, veľa dát, ktoré budeme môcť v budúcnosti, dúfam, efektívnejšie využiť, aby sme vyvinuli nové, napríklad služby. Takže sú to umožňujúce technológie, umožňujú eh, vývoj eh, čoraz väčšieho počtu nových eh, služieb, čoraz viac aktérov, aj súkromných aktérov pôsobí v tejto oblasti. Je dôležité, aby spolupracovali s verejným sektorom aj v vesmírnej oblasti. Zároveň mali by sme si uvedomovať tie dáta, ktoré sú tu k dispozícii, ako ich môžeme využívať v oblasti internetu veci, v poľnohospodárstve. Tieto znalosti sú ešte stále dosť obmedzené. A v posledných rokoch sa pozornosť čoraz viac upriamuje na vesmír. Máme tu vesmírnu stratégiu z roku 2016, tiež som predstavil stanovisko k tomu. A teraz e, hovoríme o návrhu nariadenia, ktoré by malo pri e, spievať k vesmírnej stratégii a e, uplatňovať špecifické opatrenia na posledenie existujúcich programov, vytvorenie no, nových a ide tu o alokáciu 16 miliárd Máme tu aj rôzne e, komunikačné programy v tejto súvislosti, e, kde je napríklad o zabezpečenie nových e, spôsobov komunikácie, zvyšovanie povedomia. Toto môže byť zvlášť relevantné pre určité regióny. Máme tu systém Galileo, ktorý e, zdarma e, poskytuje údaje o pozícii. Takisto iné dôležité programy. Je dôležité, aby Európska únia zostala naďalej e, schopná v svojich vlastných riešení v tejto oblasti. Hlavným návrhom je, aby program Galileo Ehm, teda táto nová ehm, agentúra pre vesmírny program bude duplikovať ehm, prácu, ktorá sa už vyvíja v tejto oblasti v USA. Európska komisia povedala, že tu žiadnemu zdvojovaniu nebude dochádzať a že je dôležité prinašať tú pridanú hodnotu. My si myslíme to isté uvedomujeme si, že e, treba lepšie využívať e, monitorovacie údaje, ktoré by viac pomáhali aj lokálnym a regionálnym orgánom, aj malým firmám pri využívaní týchto údajov. Z aktuálneho návrhu je nejasné, ako toto však dosiahnuť. Lokálne a regionálne orgány by mali byť e, zahrnuté e, do práce v tejto oblasti, ako napríklad ide o využívanie údajov v poľnohospodárstve a podobne. Z vesmíru v tejto súvislosti môžeme získať veľmi významné údaje a mali by sme sa snažiť o lepšie e, prepojenia medzi vedou, vesmírnymi technológiami a ako to všetko lepšie využívať e, e, v podnikaní. Európska únia by sa mala stať e, viac väčším lídrom v tejto oblasti a lepšie využívať inovatívne aj finančné prostriedky koordinovanejším spôsobom v digitálnej klíme, vo sfere internetu a podobne. Mali by sme tiež využívať e, finančné prostriedky na to, aby sme podporovali malé a stredné podniky v ich e, možnostiach využívať e, tieto informácie z vesmíru. Ja som sledoval, ako eh, raketa eh, SpaceX eh, vyviedla do vesmíru nový satelit, na ktorom veľmi intenzívne pracovali aj mladí ľudia z Estónska. Musíme si počkať až na budúci rok, kedy sa nám dostane prvých obrázkov, ale toto je vynikajúci príklad toho, ako jedno malé mestečko s jeho mladými výskumníkmi prinieslo naozaj špičkové e, riešenia. A teraz už vám chcem len e, poďakovať všetkým, ktorí ste prostredili pozmeňovacie návrhy k môjmu stanovisku. Ďakujem veľmi pekne, otváram slovo pre všeobecnú rozpravu. Ďakujem pekne, pán pán de Nadort. E, ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúce stanovisko, ktoré zdôrazňuje význam e, vesmírneho programu pre mesta a regióny. E, môže sa nám to javiť ako niečo, čo je od nás veľmi vzdialené, vesmír samozrejme od nás vzdialený je, ale vo svojej správe Pán spravodajca jasne zdôrazňuje, prečo je dôležitý pre mesta a regióny. Za to veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Niekto ďalší? Áno. Kolega de Costa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za kvalitu jeho práce zdôrazňuje úlohu, ktorú by mala mať Európska únia, mala by sa stať skutočným lídrom a dovolte mi povedať, že dnes e, v oblasti vesmíru vyvstáva tá istá otázka, ktorú si zakladatelia Európy v 50. rokoch kladli k uhliu a k oceli. E, vytvárať niečo spoločné, vytvárať e, konkurenciu a v roku 2009 Mm, Lisabonská zmluva vytvorila kompetenciu pre Európsku úniu v tejto oblasti. Veľa toho bolo urobeného aj na medzivládnej e, úrovni. Európska e, agentúra pre, e, vesmírna agentúra bola vytvorená medzičasom, ale za tých posledných 10 rokov sme skutočne nepokročili tej možnosti spolupráce, aby sme posunuli ďalej našu vesmírnu politiku. Máme na to e, možnosti. Dnes mechanizmy, ktoré organizujú túto politiku na európskej úrovni, e, spôsobujú e, brzdenie a vidíme tu aj veľmi rýchly vývoj v súkromnej oblasti na iných kontinentoch. Ale toto je dôležitý nástroj pre suverenitu a pre rozvoj nášho kontinentu a pre je ho 500 miliónov obyvateľov. A preto by som chcel prispieť do tejto rozpravy e, s apelom, aby sme naozaj pokročili ďalej v tejto oblasti, e, v približovaní sa Európskej vesmírnej e, agentúry a Európskej únie, aby sme tu otvorili nové cesty, ako rýchlejšie sa hýbať ďalej k vytvoreniu skutočne európskej mocnosti v oblasti e, vesmíru. Ďakujem. Slovo sa hlási kolega Weinmeister. Chcem sa ešte raz poďakovať spravodajcovi, už e, som to povedal v e, odbornej sekcii, toto stanovisko je naozaj veľmi dobré. Chcem to ešte raz zopakovať, lebo myslím si, že otázka vesmírnych programov a budúcnosti to má vynimočný význam a mali by sme to brať veľmi vážne, aby sme v tejto oblasti, podľa môjho názoru, a už to povedal aj predrečník, jednoducho nie sme dostatočne rýchli. Musíme ešte viac investovať, aj viac zorganizovať toho v budúcnosti. Pre mňa je jeden bod dôležitý a e, to je otázka novej Európskej vesmírnej agentúry, tu treba vnímať tak, že k už existujúcej oblasti k ESA by sme nechceli vytvoriť dvojitú štruktúru, ale musíme dať pozor na to, aby sme e, že tú štruktúru, ktorú máme ESA, aby sme ju neduplikovali alebo aby sme nepresúvali kompetencie, takže potom už nikto nebude vedieť, čo sa deje. To pán e, Jesala veľmi dobre e, vyjadril preto si myslím, že je dobré, že tam zapracoval túto poznámku a je dobré, že dneska e, túto správu môžeme schváliť. Ďakujem. Ďakujem, už niekto iný sa nehlási, takže prejdeme k pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Qui contre la... To je proti. Je to prijaté. Dvojka za proti, prijaté. A to už e, boli všetky pozmeňujúce návrhy. Finálne hlasovanie za túto správu. Kto je proti? Zdržali sa? Jednomyselne prijaté. Blahoželám pánovi spravodajcovi a jeho týmu k odvedenej práci. A teraz sme sa dopracovali na koniec našich, našej práce na stanoviskách, ale ostáva nám ešte na programe uznesenie o prioritách pracovného programu Európskej komisie na rok 2019. Máme to na programe na základe rozhodnutia nášho predsedníctva a v súvislosti s týmto uznesením tu máme aj dôležitý významný počet pozmeňovacích návrhov. Takže prosím, aby ste boli struční vo vašich vystúpeniach, aby sme mohli čo najrychlejšie prejsť k diskusii o Brexite. Chcel by sa niekto prihlásiť do diskusie k uzneseniu ako takému? Nie. sa vyjadriť? Nie, zdá sa, že nie. Takže všeobecnú rozpravu uzatvárame a prejdeme k pozmeňovacím návrhom. Pozmeňovací návrh číslo 1. Za, proti. Pozmeňovací návrh je prijatý. Dvojka za, proti. Elektronicky overíme. Le vote est clôturé et l'amendement... Hlasovanie je ukončené, pozmeňujúci návrh je prijatý, pozmeňujúci návrh 3. E, ak by sa prijal 4, 5 by odpadli, kto je za trojku? Proti? Pozmeňovací návrh je prijatý. 6 za, proti, prijaté. 7 za, proti, zamietnuté. Poznáte na číslo 8 za, proti, prijaté 9 za, proti, prijaté 10 za, proti, elektronicky si to overíme. Le vote est clôturé. Hlasovanie je ukončené. Pozmeňujúci návrh prijatý. 11 za. Proti. Prijaté. 12 za. Proti. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zamietnuté. 14 za. Proti prijaté. 15 za, proti, zamietnuté. 17 za, proti, prijaté. 17 za, proti, prijaté. 18 za, proti, prijaté. 19 za, proti, prijaté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 Hlasovanie je ukončené a je to prijaté. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zamietnuté. 23 za, proti, zamietnuté. 24 za, proti, prijaté. 25 za, proti, prijaté 26 za, proti, prijaté 27 za, proti, prijaté 28 za, proti, prijaté 29 za, proti, zamietnuté 30 za, proti, zamietnuté. 31. 31. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem uh, položiť otázku, akú pridanú hodnotu má táto pozme- tento pozmeňací návrh, kde ide o ratifikáciu dohody z Marrakešu členské štáty Európskej únie už e, prijali rozhodnutie, pokiaľ ide o dohodu z Marrakešu. Niektorí sa rozhodli, že e, ratifikujú a podpíšu, ale je takmer rovnaký počet členských štátov, ktoré sa rozhodli pre opačný postup. A e, niektoré členské štáty, ako moja krajina, sa doteraz ešte nerozhodli. Takže v tejto oblasti sú pochybnosti, či by tu mal byť multilaterálny prístup e, k migrácii. A my sme o týchto otázkach nediskutovali, takže mali by sme zohľadniť, že v Európskej únii sú odlišné názory e, k e, dohode z Marrakešu aj rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, preto navrhujem odmietnúť tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem, pán predseda. Ak príjmeme tento pozmeňujúci návrh, tak budeme v súlade s tým, čo sa udialo v Európskom parlamente, parlamente a budeme v súlade s tým, uh, aké stanoviska v minulosti náš výbor eh, prijal napríklad pozmeňová správa k migrácii a tento pozmeňovací návrh nás, nás tiež zosúľaďuje E, s nami, samými aj e, s ostatnými orgánmi. Ďakujem pekne. Niekto ďalší by sa chcel vyjadriť? Nie, takže kto je za pozmeňovací návrh 31? Kto je proti? Je to prijaté 32 za, proti, zamietnuté 33 za, proti, prijaté 34 za, proti prijaté 35 za, proti zamietnuté 36 za, proti elektronické hlasovanie. Le vote est clôturé. Hlasovanie je ukončené a pozmeňovací návrh je prijatý. 37 za, proti, prijaté a 38 za, proti, prijaté. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu, kto je za toto uznesenie, proti, zdržali sa. Uznesenie je prijaté veľkou väčšinou. Ďakujem pekne, o pár sekúnd budeme pokračovať v našej práci. Yeah.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 he said, no, no, we were at the bureau meeting trying to kick you out of government. <laughs> yeah, that's what he said, yeah. Say, yeah, the agency. Chers collègues, je vous invite à reprendre place parce que nous allons... Kolegovia, kolegyne, poprosím vás, usaďme sa, pretože budeme pokračovať v našom plenárnom zasadnutí. cher monsieur barnier merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Vážený pán komisár, tešíme sa, že ste prijali naše pozvanie. Pred dvomi rokmi ste prezentovali cestovnú mapu tu vo výbore regiónov. Vašu misiu ste skutočne odviedli správne. Povedali ste aj o tom probléme Brexitu, že potrebujeme predovšetkým usporiadanie pomerov, aby, aby to bolo na prospech občanov, v prospech stability a budúcich vzťahov e, s Spojeným kráľovstvom. Od výsledkov referenda vo Veľkej Británii výbor regiónov bol v dialógu s miestnymi predstaviteľmi vyšších územných celkov vo Veľkej Británii, prebehli aj konzultácie a hĺbkové evaluácie pokiaľ ide o stiahnutie sa Veľkej Británie, aký to bude mať dopad na jednotlivé regióny v Európskej únie. Naše práce poukázali na asymetrické efekty nie len pokiaľ ide o jednotlivé sektory, pokiaľ ide o hospodárstvo, ale takisto aj pokiaľ ide o regióny a krajiny, ktoré budú najviac vystavené týmto efektom. My sme sa v tomto období takisto vyjadrili, prijali sme uznesenie na, plenárnom, na plenárnej schôdzi boli takisto aj viaceré kontakty. Pokázali sme na možné problémy a jednotlivé vyššie územné celky e, členských krajín Európskej únie poukázali na to, aby Veľká Británia v budúcnosti mohla participovať na jednotlivých programoch aj po, predbe, po predbežnom období, ktoré bude nasledovať, pokiaľ ide o také oblasti ako výskum a inovácia. My si želáme, aby e, riešenie backstop mohla, mohlo pokračovať, pokiaľ ide o belfátske dohody a takýmto spôsobom sme sa vyhli fyzickej e, hranici na Írsku, na ostrove Írska, aby to neohrozilo mier, ktorý sa nám podarilo vytvoriť v rámci príslušnosti v Európskej únie. 27. sa pripravuje na Brexit bude to mať pravdepodobne veľký dopad a nie len v Írsku, ale aj inde, vo viacerých prístavoch európskych, ktoré doposiaľ budovali svoje rozvojové vzťahy práve na základe toho, že sme boli všetci v jednotnom vnútornom trhu. Brexit bude sprevádzaný opatreniami, ktoré budú sprevádzať tie e, najpostihnutejšie regióny Európskej únie. A my tento náš e, signál sme vyslali aj na radu. Je dôležité, aby tieto naše obavy boli zapracované, pokiaľ ide o budúce vzťahy medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou. A preto sa teším, že tam je aj odvolávka, pokiaľ ide o politickú deklaráciu, ktorá apeluje na politický dialog, ktorý sa má pretaviť na všetkých úrovniach, aby sme zabezpečili dobré vzťahy s Veľkou Britániou aj neskôr je veľmi dôležité, pretože viacej regionálne parlamenty sú zaangažované do e, ratifikácie tejto dohody. Vážený pán komisár, Brexit nie je koncom Európskej únie. Máme tisícky miest a stovky regiónov, ktoré budú naďalej bojovať za to, aby sme obnovili Európsku úniu, aby bola stále bližšie európskym občanom. Spoločne budeme pokračovať pri budovaní Európskej únie, aby to bol spoločný priestor pre mier a pre prosperitu. A teraz, vážený pán komisár, je pre mňa veľkou radosťou, že vám môžem dať slovo. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, vážení primátori, vážení ministri, obraciam sa na vás, na všetkých členov výboru regiónov. Vážený Karl Heinz, som rád, že som medzi vami, a to z viacerých dôvodov, a že môžeme pokračovať v dialógu, ktorý som začal s vašim výborom regiónov a takisto som bol v kontakte s viacerými z vás, keď som navštívil jednotlivé regióny Európskej únie v rámci predchádzajúceho môjho politického života v Európskej únii. Nezabúdam na to, opakujem to a hovorím to, pretože to je súčasť môjho vývoja. Počas 20 rokov som mal tú čest vo, Európskej, eh, vo Francúzsku byť eh, v oblasti Savojska, byť šéfom vyššieho územného celku a môžem vám povedať, že dnes v rámci tejto mojej misie, kde som zodpovedný za rokovania o Brexite, ale vlastne aj predtým, ešte ako komisár v Európskej únii. To, čo som sa naučil ja v tejto práci v teréne, keď som bol v kontakte s miestnymi volenými poslancami, s s jednotlivými združeniami, družstvami, to mi všetko prispelo pre moju ďalšiu budúcnosť a využil som to, takže som rád, že tu máme tento dialog a nezabúdam na to, vážený pán predsedajúci, že keď som tu bol naposledy, a vy ste to spomenuli, bol to 22. marca roku 2017, 7 dní predtým, než Theresa May sa obratila na Európsku úniu alebo odovzdala oficiálny list po referende o Brexite, čím sa vlastne spustili tieto rokovacie procesy v marci roku 2017 až po obdobie roku 2019, kedy vlastne britská vláda nám poslala tento list, e, v rámci ktorého si našli dátum pre opustenie Veľkej Británie, e, kde Veľká Británia opustí Európsku úniu. Ja som prečítal ten príhovor. E, je vždy dôležité si ozrejmiť veci, čo bolo povedané v minulosti a v Svojho času som vám povedal veľmi jasnú vec, že Brexit má, mal a bude mať veľa dopadov. Tieto sa často podceňujú, zle vysvetľujú. Budú to dopady na ľudskej úrovni, sociálnej úrovni, technickej úrovni, právnej úrovni, finančnej úrovni hospodárskej úrovni. Takisto som vám bol povedal, že je tu odhodlanie na mojej strane, pretože vtedy som začínal túto misiu so svojím tímom, ktorý sa mi podarilo vytvoriť práve na základe osobnej dôvery a podpory zo strany pána Junckera, predsedu Európskej komisie. Bola tam podpora zo všetkých strán Európskej komisie, prejavili veľkú expertízu, odbornosť aj zo strany členských štátov. Toto odhodlanie bolo, aby sme našli dohodu, ohľadne vystúpenia Veľkej Británie riadnym spôsobom, usporiadaným spôsobom, ktoré by z môjho uhla pohľadu prinieslo oveľa viac ako nejaký Brexit bez usporiadania. Potom sme takisto hovorili o jednotlivých podmienkach na to, aby sme tieto rokovania vzájomne úspešne dovedli do konca. My sme nemali záujem byť proti Britom, ale spolupracovať s Britmi. A tieto podmienky boli základom pre posilnenie jednoty 27 vzhľadom na transparentnosť a dialog, aby sme zareagovali čo možno najrýchlejšie na tie jednotlivé obavy, ktoré sú vytvárané zo strany Brexit, teda rozhodnutia Britov opustiť Európsku úniu, čo vytvorilo viaceré neistoty. A potom, aby sme našli riešenie pre usporiadanie jednotlivých vecí, ten odchod Veľkej Británie, ktorý treba zorganizovať a na druhej strane aj budúce vzťahy s Veľkou Britániou a naše partnerské vzťahy s Veľkou Britániou. Snažili sme sa, vážené dámy a páni, držať tejto postupnosti a metódy a myslím si, že môžem povedať, že sa nám podarilo držať týchto metód. Odvtedy som navštívil 2-3 krát jednotlivé členské štáty, 27 ale aj 27 krajín Európskej únie, aby som sa stretol s predstaviteľmi vlád, predstaviteľmi parlamentov, ale aj s predstaviteľmi odborov a podnikov a takisto som mal možnosť navštíviť jednotlivé regióny. Spomínam si na Dánsko, Írsko, Flámsko, e, Dolné Sasko a ďalšie krajiny. Vytvárali sme túto jednotu tu v Bruseli, v rámci kolegia komisárov členskými štátmi a to e, na stovkách zasadnutí na všetkých úrovniach. Práca bola v úzkom kontakte aj s Európskym parlamentom, kde sa momentálne nachádzame, a s ďalšími inštitúciami Európskej únie. A takto sme v podstate pravdepodobne poprvýkrát v rámci takýchto vážnych rokovaní a komplexných rokovaní sa nám podarilo vytvoriť takúto spoločnú konštrukciu ďalšej dohody a Viem, vážený pán predsedajúci, že výbor regiónov si vždy uvedomoval túto potrebu jednoty, jednotnosti a aj tých podmienkoch, podmienkach, ktoré sú dôležité pre tú jednotu. To je transparentnosť verejnej diskusie, ktorá umožňuje všetkým vyjadriť sa a zohľadniť jednotlivé osobitosti daných regiónov. Aj v Bruseli sme sa stretli všetkými tými, ktorí sa chceli s nami stretnúť. Boli tam predstavitelia regiónov, boli to aj ultraperiférne, vzdialené regióny a vypočuli sme si teda ich obavy a problémy. A takýmto spôsobom sa nám podarilo, a to bola moja úloha, podarilo sa nám nájsť tú spoločnú líniu, aby sme zadefinovali spoločné priority, ktoré sme aj vyjadrili v rámci týchto rokovaní. V rámci dohody o Brexite, ktorá je teraz pred nami, 600 strán, kľudne si to môžete pozorne prečítať, je to dosť obsažné, možno si to prečítate skôr cez Vianoce, my sme chceli zareagovať na všetky tie obavy, ktoré Brexit so sebou prináša. Je to dohoda a preto ten text je taký obsažný a hutný. Nie je, to, nie je to príhovor, nie je to nejaké vyjadrenie, je to právny text, ktorý musí zabezpečiť právnu istotu v tých oblastiach, kde Brexit vniesol do našich spoločných vzťahov neistotu, predovšetkým pokiaľ ide o občanov viac ako 4 milióny občanov, 3 milióny občanov, ktorí sú z členských krajín Európskej únie a pracujú vo Veľkej Británii. Na druhej strane recipročne milión a pol občanov Veľkej Británie, ktorí pracujú a žijú v tej či onej krajine Európskej únie a poznáte ich istotne aj vy, viacerých z nich. Takže my sme sa snažili vniesť tieto istoty a reakcie práve tam, kde Brexit prináša určité problémy. A to sa týka aj finančných oblastí, k tomu sa dostanem neskôr. Takýmto spôsobom počas tých rokovaní sa nám podarilo potvrdiť nie agresívnym spôsobom, ale pokojne a nie s nejakým duchom pomstiť sa, skutočne priateľskom duchu sme sa snažili poistiť tie naše spoločné princípy a Briti ich poznajú veľmi dobre, pretože chceli sme, chceli sme vlastne poukázať na to, že tie princípy sme spoločne s Veľkou Britániou 44 rokov budovali spoločne. Integrita jednotného vnútorného trhu, neoddeliteľnosť štyroch slobôd a takisto autonómnosť v procese rozhodovania zo strany 27. A podarilo sa nám takýmto spôsobom dospieť k tejto dohode, ktorá bola prijatá poslednú minulú nedelu zo strany predstaviteľov 27 štátov, podporil to parla parlamenty, ako aj vláda Veľkej Británie. Je to vyvážená dohoda, ktorá, treba povedať, a hovorím to rozvážne, ale s plnou váhou, je to jediná a naj, je to jediná a jediná možná možnosť pre zabezpečenie budúcich ambicióznych vzťahov, ak všetko bude v poriadku v budúcnosti, aby sme mali dobré vzťahy v oblasti spolupráce medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. Predseda Tusk pripomenul, rovnako ako aj Jean-Claude Juncker, že táto chvíľa je veľmi ťažká pre Európu a že tu nejde nejak, o nejakú oslavu vôbec nie Dovolte mi povedať to ako hlavný negociátor Európskej únie. Tieto rokovania sú negatívne, ide o negatívne vzťahy. Brexit neprináša nejakú pridanú hodnotu. Obe strany pritom pre- prehrávajú. Takže išlo tu o to, aby sme obmedzili tie negatívne dopady Brexitu. O toto sme sa snažili práve v rámci prípravy tejto spoločnej dohody. Vážený pán predsedajúci, teraz sa dostanem k tej dohode, ktorú tu máme pred sebou, ktorá sa týka našich priorít, priorít e- Európskeho parlamentu a členských štátov, teda občanov Európskej únie. Už som vám povedal tu vo výbore regiónov, že na prvom mieste sú občania, a takto sme sa snažili hľadať riešenie spolu s občanmi Veľkej Británie na to, aby sme zabezpečili e, práva tých osôb, tých viac ako 4 milióny osôb, pre celý ich život a pre ich rodiny, to znamená tie práva, ktoré budú v platnosti nielen počas toho obdobia prechodného. Potom bude nasledovať obdobie, ktoré bude iné. Po strate alebo po ukončení tohto prechodného obdobia sa ukončí, ukončí sloboda voľného pohybu v tej podobe, ako ju poznáme doteraz. Ale súčasné práva budú zabezpečené aj naďalej. Brexit, aby ste to povedali, vážený pán predsedajúci, vytvára vážne problémy pre také krajiny, ako je Írsko a Severné Írsko, berúc do úvahy podmienky, ktoré zabezpečujú stabilitu a mier, ktoré zabezpečuje dohoda z Veľkého piatku, tzv. Belfastská dohoda. My sme sa snažili spolu s Veľkou Britániou urobiť všetko preto, aby sme prijali a ratifikovali ešte pred 1. júnom roku 2020 dohodu o partnerstve, ktorá by usporiadala tento problém. A nakoľko nemáme ešte istoty, pokiaľ ide o výsledky o budúcich vzťahoch, je našim cieľom vyhnúť sa všetky, vyhnúť sa všetkým možným hypotézám, ktoré sa týkajú možného zavedenia fyzickej hranice a preto sme zaviedli backstop, určitú, určitú záruku v tom zmysle, ktorá by bola právneho charakteru a povaj, ktorá by umožnila to, aby sa tam nezaviedla takáto fyzická hranica a zabezpečila ďalšia podoba fungovania spolupráce medzi Severným a Severným Írskom a Írskou republikou. Tento backstop tu nie je na to, aby sa na každú cenu využil. My urobíme všetko preto, aby sme ho nemuseli využívať, aby sme našli dohodu s Veľkou Britániou, aby sme zabezpečili to, že tu nebude takáto fyzická hranica a že budeme mať stabilné vzťahy bez toho, že by sme museli využiť tento backstop. Ale backstop existuje, je to záruka, ktorá má byť prvkom stability, ktorá vlastne podporuje tú kontinuitu mierového procesu, v tej podobe, ako si to želajú jednotliví aktéry, občania, predstavitelia podnikov, ktorí žijú vo Severnom Írsku. A je tu takisto ďalší dôležitý bod, ktorý je pre vás dôležitý, je to otázka rozpočtu. Ako viete, my sa snažíme na európskej úrovni každých 7 rokov e, sa vyjadrujeme k jednotlivým politickým oblastiam a k rozpočtu, ktorý sprevádza tieto oblasti. To je vlastne predmetom aj vašich uznesení, ktoré ste tu dnes príjmali, pokiaľ ide o ďalšie obdobie. Od roku 2014 sme sa na úrovni 28 spolu s Veľkou Britániou dohodli o rozpočte a o tých oblastiach až do obdobia do roku 2021. A to, čo sme sa rozhod- o čom sme sa rozhodli na úrovni 28, musí byť aj financované zo strany 28 a nie zo strany 27. Takže na tomto sme sa dohodli. A toto umožňuje zabezpečenie ďalšej konsolidácie, konsolidácie tých záväzkov na úrovni regiónov v oblasti poľnohospodárskej politiky, spolupráce medzi univerzitami a podporou medzi podnikmi a ďalšími, ďalšími aktérmi. Máme tu teda túto dohodu o, opuste, o Brexite a podarilo sa nám nájsť reakcie pre viaceré početné problémy. Veľká Británia opúšťa Európsku úniu a mechanicky právne opúšťa alebo sa vymaňuje viac než 700 medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú obchodu, o Euratome, o jednotlivých agentúrach. To je jednoducho mechanická právna konsekvencia Brexitu. Ale sú tu aj ďalšie problémy, ktoré prináša Brexit, napríklad ochrana milióna priemyselných e, označení, ktoré sú napríklad e, špecifické pre jednotlivé regióny. Musíme napríklad zabezpečiť, zabezpečiť ochranu týchto obchodných značiek a aj v tejto oblasti sme sa snažili nájsť takú dohodu, aby sme zabezpečili napríklad ochranu, ochranu označenia poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú skutočne dôležité pre hospodárske prežitie jednotlivých podnikov v daných regiónoch či hovoríme o parmezáne alebo o škótskej whisky. Uvediem iba tieto dva príklady. Podarilo sa nám nájsť teda dohodu pre to prechodné obdobie, tak ako to žiadala vláda Veľkej Británie, ktorá vlastne začne hneď druhý deň po ich odchode v mesiaci marci budúceho roku a bude to trvať 21 mesiacov, možno aj rok alebo dva dlhšie, ak sa takto spoločne dohodneme a v rámci tohto obdobia spoločné kráľovstvo bude opúšťať Európsku úniu postupne, už nebude vo výbore regiónov, už nebude na účtovnom dvore, v Európskom parlamente, v komisii alebo na rade. Je to ich voľba, ale v rámci týchto 21 mesiacov bude súčasťou jednotného vnútorného trhu, našej colnej únie a vo všetkých európskych politikách eh, a budú mať rovnaké práva aj povinnosti ako ostatní. Takže, vážené dámy a páni, toto telegraficky je obsah tejto dohody, ktorá organizuje upraveným spôsobom, ak to teda podporí aj Veľká Británia a Európsky parlament neskôr, e, vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie. Pre mňa to, čo je najdôležitejšie, je budúcnosť a budúce vzťahy, ktoré musíme spoločne budovať s Veľkou Britániou, teda s krajinou, ktorá a hoci opustí Veľkú Európsku úniu, tak ako sa rozhodli, aj naďalej bude našim priateľom, našim partnerom a našim spojencom. Takže ide tu o to, aby sme toto partnerstvo hospodárske prispôsobili týmto novým vzťahom, posilnili aj naše spojenectvo v oblasti bezpečnosti nad rámec toho, čo doposiaľ robíme a čo aj naďalej budeme robiť na úrovni spolupráce v NATE. Takisto chceme konsolidovať toto priateľstvo v ďalších oblastiach. Takže dohodli sme sa na politickej deklarácii. Istotne sa to ľahšie číta, 26 strán, ako tá dohoda o Brexite. Tu sa vytvára rámec tej budúcej architektúry našich vzájomných vzťahov Chcel by som už vopred povedať e, pravdu, vážené dámy a páni, že po Brexite už to nebude, nemôže to byť tak ako doteraz, business as usual. Jednoducho nebude to tak. Business priná, e, Brexit prináša so sebou konzekvencie, dopady a tak ako som to už opakovane v minulosti povedal, najlepšie vzťahy s Európskou úniou sú zagarantované tým, že je krajina členskou krajinou Európskej únie. Ak sa niekto rozhodne, že nechce byť členskou krajinou alebo chce opustiť Európsku úniu, tak sa nachádza v inej situácii, ktorá už nie je taká výhodná, ale naše vzájomné záujmy sú také, aby sme tu mali ambiciozne partnerské vzťahy a tak sme to aj v tejto politickej deklarácii nakoncipovali kde hovoríme o partnerstve ohľadne hospodárskej spolupráci, v oblasti digitálnej spolupráce, v oblasti mobility, e, voľného pohybu osôb, ale aj pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, justičnú a policajnú spoluprácu, rovnako ako aj politiku zahraničnú a bezpečnosť e, vonkajších hraníc. Tento ambiciózny e, návrh partnerstva, ak to budeme spoločne chcieť, a my sme na to pripravení, by mal byť základom pre dohodu o voľnej výmene. Bez nejakých cieľ pre tovary a služby, tak aby to bolo v záujme pre podnikateľov na oboch stranách Lamanšského prieplavu je to možnosť napríklad nájsť nové riešenia, pokiaľ ide o dohodu v oblasti rybolovu, pretože Veľká Británia opúšťa našu spoločnú politiku rybolovu a budúca forma spolupráce musí zabezpečiť aj prístup do vod na musí zabezpečiť aj budúce vzťahy v tejto oblasti. My sa v tejto oblasti snažíme zabezpečiť čo možno najlepšie vzťahy My sme s Veľkou Britániou v kontakte na to, aby sme túto novú dohodu v oblasti rybolovu prijali ešte pred 1. júnom roku 2020, to znamená pred ukončením sa toho prechodného obdobia. Toto partnerstvo bude reagovať na viaceré veľké obavy, ktoré vyjadrili regióny a mestá, ktoré tu vy reprezentujete, vážený pán predseda. Chce, snažíme sa aj naďalej podporovať tú dynamiku hospodársko v jednotlivých regiónoch, ale treba povedať, že tie hospodárske prepojenia, ktoré tu máme, či už na základe geografickej blízkosti alebo ďalších fóriem spolupráce, aj naďalej jednotný vnútorný trh bude kľúčový pre nás všetkých a my musíme dbať o to, aby sme hodnotili dopad Brexitu, predovšetkým pokiaľ ide o povahu našich budúcich vzťahov aby to malo čo možno najmenej negatívny dopad pre jednotlivé regióny Európskej únie. A ďalšia podmienka je, že sa snažíme e, zabezpečiť podmienky pre rovnú konkurenciu a hospodárskú súťaž. A tu sme si stanovili konkrétne záväzky, aby sme zabezpečili level playing field, rovnaké východiska, práve pokiaľ ide sociálne, environmentálne podmienky pre jednotlivých aktérov čo je špecifickou osobitosťou tejto dohody je, že poprvýkrát v histórii, pokiaľ ide o takéto rokovania o hospodárskej spolupráci medzi Európskou úniou a tretími krajinami, v tomto prípade sa nebude konať, nepôjde teda o takú formu spolu dohody, ako to máme s Japonskom alebo s Kanadou, kde by sme pon podporovali konvergenciu. V tomto konkrétnom prípade ide o to, aby sme zvládli tie oblasti, ktoré sa týkajú práve divergencie, tých rozdielností. A tieto rozdielnosti by nám mali zabezpečiť to, aby, to, aby sa situácia v budúcnosti neviedla k možnému dumpingu. A takisto chceme uchovať aj možnú formu spolupráce, na ktorej vám toľko záleží, a, pretože máte spoločné formy spolupráce z, na úrovni miest pokiaľ ide o Severné Írsko, my sme sa s Veľkou Britániou dohodli, že budeme aj naďalej konsolidovať mierový program, program PIS, ktorý poznám dobre, pretože som bol zodpovedný za tento program v rámci regionálnej politiky ako komisár pred pár rokmi. A okrem teda tohoto programu PIS, tu máme ešte aj starosti, aby sme sa vyhli tomu, že by niektoré programy neboli prerušené, preto by sme chceli, aby pokračovali a chceme, aby Veľká Británia mala možnosť participovať na európskych programoch, ktoré sú vlastne otvorené voči tretím krajinám. Týka sa napríklad programov v oblasti vedy a inovácie, týka sa to programov pre mladých, kultúry ako Erasmus alebo uh, civilnej ochrany, a to sa týka regiónov. Ale takisto aj fóriem spolupráci interregionálnej, predovšetkým pokiaľ ide o program Interreg, ktorý navrhla komisia tento by sa mal otvoriť voči tretím krajinám v budúcom programovacom období. A takisto sa to týka ešte aj Veľkej Británie v tom zmysle, aby táto krajina mohla participovať na jednotlivých programoch, ale na základe iných finančných a právnych podmienok ako doposiaľ. Vážený pán predseda, počítame s dialogom, vy ste na to takisto poukázali. Budeme tu mať výmenu spoločných záujmov, ale v tom zmysle, aby vaše regióny boli zúčastnené v tomto regióne, aby tu boli iniciatívy ďalšej spolupráci a možného dialogu s mestami a regiónmi Veľkej Británie. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. Ešte možno pár slov, kde by som spomenul to, že ak sa nám podarí toto zvládnuť a máme spoločné odhodlanie, tak táto, toto partnerstvo bude bezprecedentné berúc do úvahy tie otázky, o ktorých sme tu doposiaľ hovorili. V niektorých krajinách aj regionálne parlamenty budú musieť e, sa vyjadriť k tomuto všetkému. Čo je však dôležité, pokiaľ ide o budúce vzťahy, je to, že na rozdiel od dohode o Brexite, ktorej musí byť odsúhlasená na úrovni Európskeho parlamentu z našej strany a zo strany britského parlamentu, všetko ostatné, čo sa týka budúcnosti, bude musieť byť podchytené v dohodách a zmluvách, ktoré budú odlišné a budú si vyžadovať jednomyselné rozhodnutie parlamentov 27 a takisto aj niektorých regionálnych parlamentov, kde si to vyžaduje ústava danej krajiny. Takže ešte sme sa nedostali na koniec tejto komplikovanej a ťažkej cesty. Máme pred sebou veľa práce, ale snažíme sa pripraviť tak, aby sme na konci boli úspešní. Všetko toto je podmienené ratifikáciou tejto dohody, ktorá je základom všetkého pre budúcnosť. Ak tu nebudeme mať dohodu o Brexite, tak tu nebude ani prechodné obdobie, nebude tu ani tá spoločná základná dôvery, ktorú potrebuje na to, aby sme budovali v budúcnosti dobré vzťahy. To znamená, tým kľúčom teraz je tá ratifikácia z oboch strán, tak zo strany Európskeho parlamentu, ako aj zo strany Britského parlamentu. Týka sa to tej dohody o Brexite. Takže teraz sa musí každý zhostiť svoje zodpovednosti. Viete, že britský parlament sa vyjadri k tejto téme v najbližších dňoch. Bude to hlasovanie, ktoré sa vlastne týka budúcnosti ich krajiny a z našej strany už k tomu nepoviem viac, pretože nám ide o to, aby sme rešpektovali to, čo súvisí s demokratickým procesom, a to sa týka ratifikácie zo strany britského parlamentu a európskeho parlamentu. Takže takto som vám načetol tie nové vízie, a novú agendu Európskej únie, ktorá sa teda netýka iba Brexitu samotného. A od odovzdania listu zo strany Veľkej Británie, že chcú vystúpiť z Európskej únie. Európska komisia urobila viaceré návrhy vo viacerých oblastiach. Hovoríme tu o jednote, ktorú si žiadajú predstavitelia štátov 27, e pretože tá situácia je vážna. Je tu všeobecný pocit zo strany predstaviteľov štátov, že tu je veľká zodpovednosť pred nimi Vidíme, čo sa deje na východe, vidíme, čo sa deje vo, v Spojených štátoch amerických, vidíme, čo sa deje na Blízkom východe. Máme tu terorizmus, sú tu viaceré dôvody, ktoré vlastne poukazujú na to, že tu je skutočne vážna situácia, ktorú vnímajú predstaviteľa členských štátov. Aj vy to pociťujete. A ja, e, veľmi skromne povedané, s našim tímom sme sa snažili kultivovať túto jednotu na úrovni dialógu a na úrovni transparentnosti. A ja si iba želám, aby táto jednota, ktorú sme my takýmto spôsobom preukázali v rámci týchto ťažkých rokovaní, ktoré boli negatívne, ako som to povedal, aby využili predstaviteľa členských štátov tieto naše skúsenosti a pretavili ich na pozitíva na to, aby uistili európskych občanov, aby ich priblížili k Európskej únie, aby poukázali na tú blízkosť, ktorá vlastne vyvstáva z tej európskej diskusie. Týka sa to oblasti bezpečnosti, hospodárstva, riadenia migrácie a partnerstva s africkými krajinami. Máme tu veľké množstvo tém, ktoré musia byť pozitívne eh, pretavené v tej našej budúcej agende a tá jednota, ktorú sme tu my preukázali a ktorá musí byť aj naďalej podporovaná, musí byť využitá na to, aby sme E, úspešne dovedli dokonca nielen tie rokovania o Brexite, ale aj pokiaľ ide o agendu a program pre budúcu spoluprácu na úrovni vašich regiónov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Merci beaucoup, monsieur Barnier, pour... Ďakujem pekne, pán Barnier, za túto prezentáciu. Na jednej strane stručnú, na druhej strane úplnú, celistvú tento dokument určite vstúpi do histórie Európskej únie, aj keď ešte dnes nevieme povedať, e, e, z akého pohľadu. Vaše posolstvo bolo aj posolstvo na jednej strane vážne, na druhej strane s pohľadom do budúcnosti. Táto téma e, vzbudila veľkú pozornosť medzi nami. Desiatka členov sa hlási do rozpravy, čo je e, znakom veľkého záujmu. E, chcel by som teraz vyzvať všetkých e, členov, aby boli naozaj struční, poznáte rečnícky čas, ktorý vám je pridelený. Prosím, rešpektujte ho. Ja budem na to dohliadať. Uh, navrhujem však, aby ste sa venovali naozaj tým najzasadnejším, najdôležitejším bodom. Myslím si, že práca pána Barnieho si vyžaduje eh, úctu, ale eh, musíte eh, to opakovať, nebude mať pridanú hodnotu pre pána Barnieho. Radšej treba zabezpečiť, aby sa každý mohol vyjadriť k tým vecným otázkam. Je to veľmi aktuálna rozpráva, ktorú teraz vedieme. Slovo dostane teraz kolega ktorý, e, e, kolegyňa, ktorá navrhla túto e, tému na rozpravu. Je to kolegyňa Birgit Honé. Pán Barnier, ďakujem aj za to, že váš tím z nás vždy dobre informoval o rokovaniach a ďakujem vám výslovne za Herkulesovskú úlohu, ktorú máte za sebou, aj keď výsledok, že Spojené kráľovstvo opustí úniu, nás E, sklamalo, tak e, vaša rokovacia stratégia sa ukázala ako správna alternatíva. Ja už si nemyslím, že Brexit sa dá ešte zvrátiť. Je to skutočnosť, či sa nám to páči alebo nie. 25. novembra hlavy vlád a štátov dohodu o vystúpení musia dohodnúť, aby od 30. marca 2019 nenastal chaos. Všetci potrebujeme prechodnú fázu, aby sme e, budúce vzťahy medzi EÚ a UK natrvalo mohli definovať. E, e, Dolné Sasko, moja krajina, má historické vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Založenie 1946 vďačíme Britom. Veľa Britov u nás pracuje. Spojené kráľovstvo je dôležitým obchodným partnerom pre nás, predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu a polnohospodárstva. Brexit je pre nás naozaj veľmi trpký, ale zároveň sme sa pripravili. E, podniky u nás začali e, e, na novo organizovať svoje toky tovarov, keďže 2016 Spojené kráľovstvo ešte bolo náš druhý najdôležitejší obchodný partner, tak teraz už je na treťom mieste ako spolková vláda informujeme ľudí o procese a jeho následkoch. E, diskusia e, e, zlúčila zainteresované strany a iniciovala výmenu názorov cez internet. Aktuálne informujeme o stave procesu Brexitu legislatívne. už budúci týždeň začne rokovanie o prechodnom zákone občania budú mať prehľad, ale aj scenár no deal, aj na to sme pripravení, takisto ako EÚ. E aj my máme plány, aby sme čo najrychlejšie prijali potrebné opatrenia na zmiernenie e, problémov pre e, naše firmy a našich občanov. Ďakujem za vaše vyjadrenia k rybolovu. Naši rybári sú dotknutí Brexitom pretože im hrozia straty. Európska únia nemôže akceptovať tu tieto straty, preto do 1. júla 2020 musí existovať dohoda o prístupových právach. E, tento bod je pre rybolov e, všetkých regiónov susedských dôležitý. Som ráda, že ste na našej strane. Vážené kolegyne, kolegovia, Brexit prinesie zmeny v celej Európe, preto je dôležité, aby sme dôveru občanov v Európsku úniu, jej hodnoty a princípy posilňovali a rozširovali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem slovo a teraz náš kolega Michael Murphy. President, notwithstanding the uh, significant... Takže máme tu signifikantné výzvy. Takže uh, môžem uvítať návrh, ktorý zahrňa kompromisy na obidvoch stranách. Z írskej perspektívy to chráni e, dohodu, e, ktorá zabezpečuje, že nebude e, fyzická hranica na írskej hranici za žiadnych okolností. Návrh protokolu poukazuje na to, že nič v dohode nebude brániť ústavnému statusu Severného Írska a takisto tam budú akceptované už existujúce dohody. Takže ratifikácia dohody je realisticky jediná opcia na zabezpečenie eh, riadneho Brexitu, eh, čo je v záujme všetkých našich občanov a regiónov. Naše mesta a regióny musia sa naďalej pripravovať. Eh, Európske, Spojené kráľovstvo vedie, takže je dôležité, aby naši občania boli pripravení na tieto zmeny pre našich občanov a podniky. E, e, výbor regionov musí byť aktívny pri príprave týchto zmien a musí, byť, a musí pripravovať ďalšie zmeny. Musíme zohrávať centrálnu rolu v tomto dialogu, ktorý prebieha o Brexite a na záver chcem podporiť kolegov e, v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o úzkú spoluprácu medzi Európskou úniou a E, lokálnymi a miestnymi orgánmi v Spojenom kráľovstve. Ďakujem. Teraz pán Albert Bor. Thank you, President. Ďakujem. V Spojenom kráľovstve vládne e, ústavný chaos, takže odmietnutie e, Brexitu Ehm, tak bude nasledovať ehm, druhé referendum, ale ehm, všetci sa zhodneme len na tom, že by nemal nasledovať scenár no deal. Čiže 27. pravdepodobne zváži rozšírenie článku 50 nad mm, stanovenú lehotu, alebo 27. podpory EÚ, aby stiahli článok 50 keďže Európsky súdny dvor toto umožní. Kladiem tieto otázky ako občan Birminghamu. E, naše obyvateľstvo ťaží z toho, že sme členmi EÚ a chceli by sme ďalej prispievať do projektu Európa. E, moja mestská rada chce ďalej diskutovať e, s lokálnymi a miestnymi orgánmi v rámci celej EÚ. Ďakujem Ďalej, ďalší rečník. Všetci ľutujeme skutočnosť, že došlo k Brexitu. Všetci, sú, všetci vlastne prehrávajú, všetci sú porazení a to vedie aj k veľkej neistote, ktorú tu vnímame než dojde k dohode na západnom pobreží, sa pripravujeme na Brexit. Obchodné banky, to je Handelsbanken, to je veľká banka, ktorá príjma opatrenia e, pre vystúpenie Spojeného kráľovstva e, z Európskej únie. Spolupracujeme s Spojeným kráľovstvom. Množstvo tovarov sa preváža e, pre Spojené kráľovstvo. Hľadáme nové oblasti a pripravujeme sa e, na to, že budeme musieť e, e, vyplňať colné vyhlásenia, potom rybolov tiež dôležitá oblasť pre nás, vy ste to tiež spomenuli. Potom dobrá spolupráca s univerzitami Londýn a Edinburgh. Nevieme, ako to bude pokračovať pre našich študentov. vzťahy e, s tretími štátmi, to je dôležité pre Spojené kráľovstvo, ako aj pre nás na to, aby sme pokračovali v našich vzťahoch e, so Spojeným kráľovstvom. Ďakujem, e, Rob Junkerman. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som v mene mojej skupiny sa poďakovať pánovi Barnierovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol v spolupráci so svojím tímom. Toto chcem povedať. Chcel by som stručne spomenúť niečo, čo je pre nás dôležité, konkrétne ambiciozná spolupráca, ktorú spomenul vo svojom prejave, teda e, e, spolupráca e, e regionálna medzi univerzitami, ako bude vyzerať táto spolupráca v budúcnosti, ak budete pokračovať v práci po Brexite. Možno by ste sa aj k tomuto mohli vyjadriť. Carvan Law. Ďakujem, pán predseda. Dobré dohody vedú k dobrým priateľom, to všetci vieme. Tvrdý Brexit bez obchodnej dohody môže viesť k tomu, že to bude mať e, závažné dopady na e, vývoz a dovoz a ekonomiku vo Flámsku sa vychádza z 2,6 HDP. Tisícky pracovných miest e, sú ohrozené e, pre tisícky e, Britov, ktorí žijú vo Flámsku, v Belgicku. Je toho v hre veľa, ale aj pre tisícky obyvateľov ktoré, našich Belgičanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. To nesmieme podceňovať. Tri body európske členské štáty musia prispieť k tomu, aby sme sa pripravovali na ďalšie rokovania vyššia miera flexibility, čo sa týka e, legislatívy, štátne príspevky. Regióny musia mať možnosť mať hospodársky dopad, makroregionálne stratégie, e, poukázali ste na rybolov a tu e, musia byť úpravy pre prístavy. Máme tam jediný dôležitý prístav v našom regióne. No a potom e, určité citlivé aspekty, ktoré existujú v členských štátoch a v regiónoch. Ďakujem Barbara Eidinger Needle, nech sa páči, pán Barnier. Ja som e, rečnička Automotive Intergroup. Asi 30 miliónov ľudí e, pôsobí v tejto oblasti a a tieto regióny sú dotknuté Brexitom. Ja to e, ilustrujem na Steiermarku. Pre nás e, je UK štvrtý najväčší vývozný trh, zatiaľ čo pre celé Rakúsko je to na 9. mieste. A automobilové regióny majú poprepájané dodavateľské reťazce e, z UK. Keď sa pozrieme na BMW Mini, tak musíme povedať, že tento sa vyrába v exporte, ale 70% všetkých komponentov sa dodávajú z kontinentálnej Európy tisícky, 1100 automobilov prechádza kanálov iba v tomto sektore a Európska 27 2,3 miliónov e, vyviezla do Spojeného kráľovstva automobilov, čiže vidno, že automobilové regióny sú mimoriadne dotknuté Brexitom a prosím, toto majte mimoriadne na zreteli. Ďakujem. Ďakujem, pán Peter Kaiser. Vážený pán predseda, Brexit, ako povedala predrečnička, predstavuje veľkú výzvu. Dotkne sa regiónov rôzne, takže by bolo dôležité už teraz zo strany Európskej komisie zvážiť, že viacročný finančný rámec e, so svojimi regionálno-politickými ťažiskami je jednou z mála možností, aby e, riešil e, vývoj, ku ktorému dojde. Takže aká perspektíva, aké stratégie e, má komisia, keď e, toto zlyhá. Toto je rozhodujúca otázka, pretože iba spoločným vystupovaním budeme môcť vyriešiť túto otázku. Potom čo sa stane s tzv. ambiciozným partnerstvom v tejto súvislosti. Posledný bod, ktorý je pre mňa dôležitý, mali by sme sa ponaučiť ako Európa, ako celok. Bolo, boli to čisto vnútroštátne úvahy, ktoré viedli k tomu, že celá Európa, a hovorím to otvorene, je teraz týmto celým negatívne dotknutá. Ďakujem. François Lecosta, ďakujem, pán predseda. Ehm. Jedno posolstvo pre budúcnosť pre e, prezentov, e, e, pre prezenta, pre spoločnosti pre organizáciu rybolovu. Ďakujeme vám za pozornosť, ktorú venujete rybolovu v priebehu rokovaní. Zadefinovali ste metódu, ktorá zabezpečila e, zomknutosť Európskej únie, zabezpečila dialog, transparentnosť medzi 27 a transparentnosť voči inštitúciám. Dnes sme preukázali, že byť členom Európskej únie nie je to isté, čo nebyť e, členom EÚ. A ja e, si želám, aby sme tematiku za tematikou vysvetlili, čo Brexit naozaj znamená, aby tí, ktorí chcú zostať v Európskej únii, aby naozaj pochopili, eh, čo eh, z toho eh, pre nich plinie. Ehm, Európska únia, regióny v susedstve Spojeného kráľovstva, Briti potrebujú byť na istom. Ja sa nehnevám na ľud Veľkej Británie, ale hnevám sa na nezodpovednosť politikov v Británii, ktorí Eh, vlastne spôsobili, že došlo k tomto hlasovaniu. Ďakujem. Juraj Druba. Dear Mr. Barnier, uh, I would like to uh, speak... Uh... Chcel by som sa vyjadriť v mene mojej krajiny Slovensko. Chcel by som povedať, že som znepokojený tým, čo sa deje v mojej krajine. Dnešná diskusia je veľmi relevantná, pretože niektoré sily, ktoré spôsobili to, o čom teraz hovoríme, boli tie e, protieurópske sily a tie silnejú aj v mojej krajine. E, je tu narastajúci extrémizmus, e, nacistická strana e, v slovenskom parlamente a vládna koalícia má niekedy retoriku, ktorá je proruská, čím v podstate zatvárame oči e, pred agresiou v Rusku voči nášmu susedu Ukrajine. Otázka je, aký to môže mať dopad na moju krajinu a iné krajiny EÚ. Som určite znepokojený a chcel by som nájsť riešenie. Toto je čas, kedy rozhodujeme o budúcnosti Slovenska v rámci EÚ a pýtam sa ako e, e, predseda môjho regiónu, čo vy e, môžete urobiť, e, aby ste zvrátili tieto tendencie v našich krajinách a približiť ich viac k sebe. Teraz pán Anthony Buchanan. Ďakujem pán predseda, pán Barnier. Naše združenie sleduje, že eh, všetci sú si vedomí škótskej perspektívy počas brexitového procesu. My sme podporovali zotrvanie v EÚ. Podľa nás je to najlepšia možnosť pre um, e, sociálno-ekonomickú situáciu v Škótsku. My sme získali podporu e, pre referendum, kedy zotrvanie v EÚ je ešte ďalšia možnosť. E, takže bol by pozastavený článok 50 a tu budeme potrebovať vašu pomoc, aby toto sa stretlo s podporou v Bruseli, ak to bude nevyhnutné, ako viete. Chceme eh, po marci mať spoločný orgán EU-UK, eh, eh, pričom všetky združenia ostanú, teda budú ďalej fungovať, čiže aby spolupráca e, nad rámec Spojeného kráľovstva ostala e, zachovaná. Takže žiadam, aby sme nevytvorili, mm, aby sme založili spoločný výbor Spojeného kráľovstva a výboru regionov, aby sme zohľadnili stanovisko e, Škótov, ktorí väčšinovo hlasovali proti Brexitu. A teraz dáme možnosť pánovi Barnierovi, aby zareagoval na to, čo tu bolo povedané. Ďakujem. Oui, monsieur le président, merci à, à chacun de... Ďakujem veľmi pekne každému za jeho dôveru a za vaše intervencie, takže veľmi stručne. Ehm, Birgit um, my sme práve spomenuli prípravu, ako aj v oblasti automobilového e, priemyslu Ďakujem vám teraz za vašu otázku tejto súvislosti. My sme pripravili 70 eh, jednotlivých eh, eh, správ podľa sektorov, ktoré sú verejné, ktoré môžu pochopiť ľuďom, čo je v hre prípade Brexitu a je tu potom aj tá alternatíva, ktorú si neželáme, e, samozrejme, alternatíva úplne ne, e, toho nedohodnutia sa. Treba teda, aby ste si vzali ten, vzali e, ten čas, ktorý je užitočný od teraz do marca, aby ste zdôraznili prípravu treba teda využiť e, čas, e, ktorý ešte ostáva na pripravenie sa na situáciu, ktorá nastane. E, pán Miller a pán Kaiser tiež spomenuli pripravenosť regionov. Ja som navštívil, pán Lov, ja som navštívil osobne Brúgy a videl som potenciálny dopad Brexitu výzvu, pokiaľ ide o kontinuitu eh, dovozov a vývozov v takto dôležitom veľkom prístave. Keď ide o hodnotenie dopadu na eh, regióny, či už Dánsko, Holandsko, Belgicko, Írsko, takisto aj francúzske regióny, eh, by bolo treba, aby sme si uvedomili presnú povahu, aby sme vedeli, aká bude presná povaha budúcich vzťahov. A to, čo je v tomto vyhlásení, ktoré by ste si mali prečítať, e, tam je jasne e, napísané, že e, teda, sú tam určite body konvergencie, spomínajú sa tam naše princípy ako vnútorný trh, štyri základné slobody, autonómnosť, rozhodnutie Európskej únie, a potom sú tam aj červené Britov. My sme ale vždy povedali, že Európska rada a jej e, predseda Donald Tusk, ak e, po Brexite počas rokovaní, ktoré budú trvať dva, možno viac rokov, Briti e, sa vyvinú ďalej vo svojich požiadavkách, my budeme okamžite schopní sa prispôsobiť tomu deklarácia týkajúca sa dohody o voľnom obchodu, obchode bude teda základom podľa toho, aké e, budú požiadavky e, britskej vlády. Takže je tu táto flexibilita, táto otvorenosť, ale treba, aby všetci pochopili, že pre nás to bude e, všetko v rámci našich princípov. takže berem na vedomie tieto obavy, ktoré ste vyjadrili, pokiaľ ide o dopad na jednotlivé regióny, a keď bude trošku jasnejšie smerovanie, ktorým sa vyberú naše budúce vzťahy a intenzita našich budúcich vzťahov, um, budeme vedieť lepšie zhodnotiť eh, dopad Brexitu a teda aj vedieť, ako s aktuálnymi nástrojmi aj teda rozpočtovo pomáhať príslušným regiónom. Pani Pána Gren spomenula univerzity. Ja Musím povedať, že pre verejnú Britániu využijeme všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii pre spoluprácu s tretimi krajinami ako Norsko, Izrael či Švajčiarsko, aj pokiaľ ide o program Erasmus, ktorý ste spomenuli. Pánovi Albertovi Borovi e, chcem povedať, že chápem jeho obavy. Pán Bugan tiež e, spomenul článok 50. E, ja Eh, vás počúvam, pán predseda, ale v mojej aktuálnej funkcii eh, eh, vyjednávača sa nemôžem prikláňať na niektorú zo strán v tej britskej diskusii. Ja v mojej kancelárii príjmam všetkých, vypočujem si všetkých vrátane pána Faraža, čo mimochodom bola veľmi stimulujúca diskusia, ale nemôžem zaujať stranu. Každý vie, e, za aké okolnosti sa používa. Článok 50 bol aktivovaný Spojeným kráľovstvom. Nemôžem zaujať stanovisko k tomu, čo sa udeje e, v závislosti od hlasovania v britskom parlamente e, s výnimkou, že teda chcem jasne, pokojne povedať, že teda tá dohoda, ktorá je na stole, pokiaľ ide o odchod e, Spojeného kráľovstva a budúce vzťahy, z nášho pohľadu predstavujú jedinú možnosť, a to, tú najlepšiu možnosť, e, ktorá popisuje e, usporiadaný odchod. Ako už povedal pán Juncker vo, svojej, vo svojom vyhlásení, parametre, eh, sú tam obsahnuté parametre, aby vo všetkých domenách sme mohli byť čo najambicioznejších. S nejakou treťou krajinou by sme nikdy nemali toľko oblastí vzájomnej kooperácie, takže o toto všetko ide, toto všetko je v hre. Ďakujem, pán Vikanen. Eh, k Škótsku sa nemôžem vyjadrovať, to je eh, téma pre vnútrobritské diskusie. Ja rokujem s aktuálnou vládou Veľkej Británie a e, táto vláda nám hovorí už dva roky, opúšťame Európsku úniu, opúšťame vnútorný trh, opúšťame celnú úniu. Veľmi dobre nám je to ľúto, ale musíme e, e, teda zohľadať naše princípy a v súlade s nimi toto realizovať. Pán Daro spomenul eh, lekcie, poučenia z Brexitu. Eh, nechcem eh, zotrvať dlho pri tomto, pretože mojou úlohou je zaoberať sa dôsledkami Brexitu. Ale som politik, vždy ma volili v priebehu môjho života občania a nemýlme si dôsledky a lekcie. A pokiaľ ide o lekcie, ponaučenia, Um, uvedomme si, eh, čo sa odražilo v tomto eh, hlasovaní, aké vnímanie zo strany občanov ich eh, núdza, ich pocit, že sú vylúčení, že nie sú chránení. Týmto pocitom musíme načúvať, musíme na ne zareagovať pomocou európskych politik, ktoré niekedy boli iné než tie dnešné re, re, regionálnymi, národnými reakciami, niekedy aj lokálnymi reakciami, na to musíme zareagovať. Takéto odpovede tu sú a ak sa chceme vyhnúť populizmu, musíme reagovať na uh, tieto pocity občanov. To by som chcel uh, povedať. No a uh, ešte chcem povedať pánovi Jurovi Dobovi, že som si vždy želal, aby v Európskej únii každý občan, každý región, každá oblasť mala um, vlastne si uvedomila, že má pridanú hodnotu pre Európsku úniu. Vy ste zo Slovenska, ale to platí pre eh, celú Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k druhému eh, kolu. Eh, v rámci neho dostáva slovo pán Mark Špajch. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď Veľká Británia povedala po prvýkrát nie Európs- Európe, trvalo to 4 roky, než sa opäť vyjadrila k tejto téme. A to ma naplňa takou strednodobou nádejou. Ale aby Veľká Británia jedného dňa mohla opäť e, povedať áno, Európe musíme e, udržiavať myšlenky na Európu v Veľkej Británii a tuto e, máme veľkú zodpovednosť my na regionálnej úrovni mesta, e, výmena medzi e, občianskými spoločnosťami, medzi výskumníkmi, tu má veľkú úlohu E, preto by sme v dôsledku Brexitu nemali tieto kontakty e, e, v nich polavovať, ale udržiavať ich intenzívne a chcem ešte raz poďakovať pánovi Barniemu za to, ako vynikajúco vedie proces rokovaní. Ďakujem. Ďakujem, slovo má a teraz náš kolega Antonín. I represent the National Assembly of Wales, the Welsh Parliament. Ja zastupujem Velský e, parlament. Chcel by som sa vyjadriť, ako e, ja pociťujem túto krízu, do ktorej vstupujeme a dôsledky e, Brexitu pre obyvateľov Walesu. Všetci cítime, že to bude mať negatívny dlhodobý dopad na nás, ale nech sa už stane čokoľvek. My vo Walese budeme naďalej si želať mať eh, dlhodobý vzťah eh, s Európskou eh, úniou, rovnako tak aj náš regionálny parlament a máme tu aj povinnosť, pretože nás vyrastá nová generácia mladých ľudí, ktorí sa chcú naďalej vnímať ako mladí e, Európania z Walesu. A jedného dňa dúfajme, že budú sedieť tu, v tomto pléne a v Európskom parlamente. Aké kroky môžeme prijímať, aby sme umožňovali takým eh, eh, tým parlamentom ako eh, tomu veľskému, aby mali naďalej privilegované vzťahy s Európskou úniou, ako zabezpečiť produktívny vzťah aj vo svete po Brexite a aké asociované vzťahy by mohli byť možné medzi Walesom a Európskou úniou, aby sme zabezpečili, že priateľstva a partnerstva, ktoré sme si vytvorili, budú pokračovať ďalej, pretože pokračovať ďalej musia. Ďakujem pekne slovo má teraz pani Rabis Cavallo. Ďakujem pekne, ja som zo Španielska, z hlavného eh, mesta eh, oblasti, kde sa dopestovalo víno. Ako ste povedali, pán Barnier, sme ešte len na začiatku cesty plnej neistot, ešte nie je známy celý scenár a v tomto zmysle ako zastupkynia jedného regiónu, ktorý e, zastupuje miestne e, hospodárstvo a je e, chránený aj príslušným označením, to naše víno. Chcela by som povedať, že tu ide aj o ochranu našich práv, aj označení pôvodov, produktov, ktoré sú úzko spojené s národným hospodárstvom. E, jednotné normy kvality aj britských produktov, e, keď budú v konkurencii e, s európskymi. Tejto téme sa treba venovať. Ako Španielska by som, Španielka by som chcela povedať Spojenému kráľovstvu následovné Spojené kráľovstvo odchádza, ale ešte stále tu máme na španielskom území britskú kolóniu. Nie je to len spor medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom môže dôjsť k tomu, že e, z tohto všetkého sa e, stane e, nejaké novom, ktoré budeme musieť vyriešiť, pretože veľmi veľa Španielov dennodenne chodí do Gibraltaru a za prácou. Ďakujem. Slovo má kolega Ramos. Som starosta Rotterdamu, najväčší prístav v Európe. My sa pripravujeme na Brexit. Pripravujeme sa to najhoršie, dúfame v to najlepšie a vnímame tak negatívne ako aj pozitívne elementy, na ktoré sa pripravujeme. Snažíme sa obyvateľov a podniky informovať, vytvárame podporu v rámci Brexitu pre podniky a pre občanov a pracujeme aj na tzv. Brexit Impact Scan pre všetky e, mesta a regióny v Holandsku. Región Rotterdam sa snaží e, vsadiť na zvýšenie sebavedomia, ale e, myslím, musím povedať, že brexitová pomoc v Holandsku bude spojená s investíciami v rámci infraštruktúry. Má to dopady na terminály lodných prístavov a musíme sa pripraviť na Brexit. Vidíme to aj pre podniky. Napriek všetkým výzvam niektoré sa musia ešte lepšie pripraviť pre región Rotterdam ako najväčšieho eh, dovozcu a vývozcu eh, zo Spojeného kráľovstva. Tam sa nesmú spomalovať procesy. Zdá sa, že Briti toho ešte veľa neurobili Takže výmena znalostí a mobility mladých ľudí, to sú, to sú úspešné elementy európskej politiky. Tam e, to vidno na projektoch e, Erasmus a výskumných rámcových programov, otvorenosť a práca, vzájomná spolupráca. Spojené kráľovstvo v oblasti vedy a výskumu je centrálnym partnerom pre EÚ, ale aj pre moje mesto Berlín pri práci na budúcej, vypracovaní budúcej spolupráce podľa nášho názoru musí e, byť vytvorená e, rovnováha medzi tým, že nebudeme vybierať hrozienka z kolača a zároveň tam musí byť určité zmysluplné otvorenie, rozdelenie Berlínu a kontinentu. E, my sme historická skúsenosť ktorá je vlastne vyjadrením pre európsku spoluprácu a úspechu, ktorý z toho môže vzniknúť. Vylúčenie UK z európskej výskumnej rodiny by, by odporoval e, tomuto úspechu historickému. Pre výmenu e, e, názorov a vedy nepotrebujeme Europe First, ktorá vyčlenuje, ale Europe, ktorá bude prispievať k úspechu Európy. Ďakujem. Teraz pani kolegyňa Kate Finney. Ďakujem, pán predseda. Pán Barnier, ako najmladšia členka írskej delegácie, som mala to potešenie, že som uh, žila v časti Írska, kde bol väčšinou mier a za to vás sa, vám chcem sa poďakovať za um, uh, veľkonočnú dohodu a za malo by to obrovské spoločenské dopady pre môj domov, ale vyzývam vás, aby ste ostali zaviazaní eh, k týmto výzvam. Tiež eh, vás chcem odkázať na eh, dohodu, ktorá bola prijatá v maji a Išlo o vytvorenie stabilizačného fondu, aby sa pomohlo tým regiónom, ktoré utrpia najviac Brexitom. E, prosím, e, podporte našu výzvu po vytvorení takéhoto fondu a buďte nápomocní pri jeho vytváraní, pokiaľ to len bude možné. Ďakujem. A teraz pani Anet Tabár. Ďakujem, pán predseda. Ja hovorím ako plnomockyňa mesta Hamburg, to je najväčšie priemyselné mesto v Európe. E, máme tretí najväčší prístav, máme tradične úzke spoločenské a ekonomické vzťahy so Spojeným kráľovstvom, čiže budeme postihnutí Brexitom ešte len nevieme, e, nakoľko už v lete sme vytvorili koordinačnú skupinu pod mojim vedením. Všetky orgány, odborné orgány sa tam stretávajú so zástupcami ekonomiky, e, veterinárne orgány, cla, Eh, máme web stránku, kde občanov, ako aj eh, podniky informujeme o Brexite a zároveň, čo je najdôležitejšie, máme v zásuvke legislatívu. Prechodný zákon pre prípad, že dohoda o vystúpení eh, bude ešte predsa len prijatá, ale aj pre núdzové opatrenia, ktoré by boli potrebné v prípade neupraveného Brexitu, čo je podľa môjho názoru nevyhnutné je, aby všetky úrovne teda úroveň komisie e, národných štátov, ale aj na úrovni e, komún, aby tam bola jednotná línia, pretože tie e, normatívne stanovy, ktoré príjmame v rámci legislatívy, musia byť rovnaké. Teším ma, že tento dialog je otvorený a ďakujem ešte raz pánovi Barnierovi za vynikajúcu prácu. Pán Nikola Broborosoranič. Les absents ont tort. Le prochain, c'est notre euh, collègue. Takže ten nie je prítomný, takže kolega Bazilo Horta. Presidente, muito obrigado, Sr. Michel Barnier. A profunda e incerteza quanto às relações. Ďakujem, pán Barnier. Neistota v súvislosti vo vzťahoch medzi EU eh, e a UK Takže e, uvidíme, ako dopadne hlasovanie vo Westminsteri. Dúfame, že ten bude mať pozitívny výsledok, ale zdá sa, že sú tu dôvody na pesimizmus. Dúfame, že bude otvorená a ambiciozná budúcnosť a vzťahy v budúcnosti z hľadiska obchodu a iných politických aspektov e, e, ostaneme veľmi blízko k Spojenému kráľovstvu. A takže E, cestovný ruch e, a tak ďalej. 5% e, zníženie vývozu a v, v, v mojom meste v Sintre sa zniží dopyt po službách, keďže klesne cestovný ruch E, marca 2019 až po ukončenie prechodného obdobia bude veľká neistota. Teda uvidíme, čo bude v dohode a podľa nás by to malo byť v záujme jednoty. Pán kolega Arnold Hač. Ja som prežil terorizmus IRA, takže a, a myslím si, že vytvorenie takejto hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou je veľmi nebezpečné. Ľudia a, a, boli ponižení takouto dohodou. a, ehm, dohoda o vystúpení bola vytvorená takže je tam dohoda backstop, čo je v podstate pasca. V podstate by sa to regulovalo Spojeným kráľovstvom, keby nás Európska únia neprepustila. Sme doslova väzňami tohto systému. Dúfam, že prehodnotíte tieto elementy, pretože je v našom záujme všetkých našich strán, aby sa toto vyriešilo čo najrychlejšie. Pán Barnier, eh, prosím, rešpektujte citlivosti pre občanov, keby boli eh, obdelení občania eh, Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva. Ďalší rečník, ďakujem. náš región je znepokojený Brexitom a dopadom, aký bude mať na naše komunity. Takže je otázka, či, aký to bude mať dopad na každodenný život bežných ľudí. Nemôžeme e, e sa vrátiť e, e, k pevnej hranici a k pevnej e, minulosti, preto potrebujeme backstop ako farmár. Toto bude mať e, Ehm, e, dopad na našu schopnosť e, kupovať a predávať kvalitné potraviny a ako rodič nechápem, ako britský ľud môže, e, ako môžu odobrať možnosť svojim deťom študovať a pracovať v Európskej únii už dlho sa snažíme vyliečiť rany z našej minulosti a toto by malo všetko otvoriť. Tu nie ide o ega, ide o skutočné dopady na každodenné životy občanov. Ako írsky občan chcem len povedať ďakujem za vašu prácu, pokračujte v tom. Potrebujeme napredovať. Vôbec Brexit nie je potrebný. Prekročili ste rečnícky čas, pán Pascal Mongal. Euh, euh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán Barnier. Ďakujem vám za vašu prácu, za to, že ste sa snažili urobiť všetko preto, aby rozlúčenie Európskej únie a Veľkej Británie bolo čo najmenej bolestné. Ja patrím, ja žijem z regiónu, ktorý produkuje víno je z regiónu Šampaň a Veľká Británia importuje tento druh vína. Mohli by ste nám, pán Barne, povedať a uistiť nás, rovnako ako aj našich priateľov, uistiť z Veľkej Británie, že budú naďalej môcť oslavovať významné chvíle v živote e, pitím šampanského. To by nás uistilo všetkých aj po opustení e, Európskej únie zo strany Veľkej Británie. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Flyborn. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán Barne, ďakujem pekne za vašu prácu. Chcel by som sa vám skutočne poďakovať za to, čo ste dosiahli. Ja som primátorom malého mesta, a chcel by som povedať, že máme veľkú závislosť od nášho prístavu a skutočne aj v záujme dánskych rybárov nás zaujíma, ako bude tá situácia v oblasti rybolovu v budúcnosti vyzerať. Potrebujeme dobrú dohodu, potrebujeme v budúcej dohode mať ošetrené tieto záležitosti a dúfam, že aj naďalej budete pracovať tak, ako doposiaľ, pretože e, tie jednotlivé komunity sú závislé od e, svojej práce, ktorú majú teraz a táto by sa nemala zmeniť a je veľmi dôležité, aby rybolov bol ošetrený formou budúcej dohody a dúfame, že sa vám to podarí. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo David Simons. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som proeurópsky konzervatívec, odkedy som vstúpil do strany, takže súčasná situácia je pre mňa veľmi frustrujúca osobne, ale chcel som sa spýtať špecifickú otázku. Hovoríte o lokálnych parlamentoch, to, je, to nie je obsiahnuté v tých politických e, vyjadreniach, napriek tomu, že tu bola snaha riešiť túto problematiku na všetkých iných úrovniach. Hovorili ste o konkrétnych problémoch, ktoré sa snažíte riešiť. ich aj pán predseda v úvodných slovách. Mohli by ste nás uistiť o vašej podpore a zaangažovanosti Veľkej Británie, pokiaľ ide o podporu regionálnych, regionálnych úradov a ďalšej spolupráce s európskymi inštitúciami. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Barnie, aby mohol reagovať. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Pán Antony, pán Spajas spomenuli tie prepojenia hospodárske, ale aj ľudské. My všetci musíme rešpektovať to rozhodnutie Veľkej Británie a Ide o to, aby sme ochraňovali toto priateľstvo. Ehm, treba ho konsolidovať eh, nejakou inou eh, formou eh, právne, keďže Veľká Británia si už neželá byť v Európskej únii. A preto budem pracovať tak dlho, ako to bude želateľné, aby som Eh, budoval takýto ambiciozný vzťah eh, vo všetkých oblastiach, ktoré som spomenul. Nechcem eh, teraz intervenovať do vnútrobritských otázok, ako napríklad pokiaľ ide o Wales či Škótsko. Zasadzujem sa pokračovanie dialogu, ale nemôžeme teraz zasahovať Eh, do takýchto vnútrobritických diskusí. My eh, rokujeme iba s jednou britskou vládou. A pán Simons pred chvíľou spomenul otázku úlohy a dialogu eh, s regiónmi. Ja si myslím, že politická deklarácia si vyžaduje štruktúrálny dialog na rôznych úrovniach, vlastne politickej, technickej, Takýto štrukturovaný dialog eh, by sa mohol týkať otázok eh, všeobecného záujmu a eh, v rámci tematických, tematického dialogu by sa mali konať rozpravy aj na vašu iniciatívu medzi vašimi regiónmi a britskými regiónmi v rámci budúcej spolupráce. Toto všetko vlastne som rád povedal v tejto súvislosti. My vás budeme naďalej ako Európska komisia eh, počúvať. Eh, pán eh, Vinpov spomenul navštevu v Ľudsku na rybárskej lodi. Budem dohľadať na to, aby sme našli vyváženú dohodu, ktorá nebude rovnaká tej aktuálnej, pretože Veľká Británia vychádza z Európskej únie Treba tu e, teda e, zachovať e, prístup pre produkty rybolovu, pre ryby na naše trhy. Treba toto vyrogovať v rámci ako súčasť našich globálnych hospodárskych vzťahov. Pani Kamara Ruiz Carvalho spomenula geografické označenia. Ja som bol tiež v mojej krajine ministrom poľnohospodárstva, je tam veľmi veľa ochranných e, označení aj e, v súvislosti s e, regiónom Šampaň. My sme sa snažili konsolidovať ochranu všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré sú spojené s každým z tých tisíc geografických označení tomto e, kontexte treba povedať, že berieme na vedomie naše e, ekonomické vzťahy. Budete môcť naďalej e, exportovať šampanské do Spojeného kráľovstva a importovať škótsku víc whisky opačným smerom, len aby som spomenul tieto dva príklady. A, a pani kamaráru Iskoviu chcem len pripomenúť, že na to, aby Eh, mohli byť produkty eh, z tretich krajín eh, konzumované na našich trhoch, musia rešpektovať sanitárne normy, ktoré musia splňať všetky výrobky, ktoré sa nachádzajú na trhoch Európskej únie. A pokiaľ ide o e, Gibraltar, spomenuli ste dohodu, ktorá, ktorú prijali jasne 27 členovia EÚ, kde sa e, e, vlastne hovorilo o tejto otázke, že e, tuto musí byť súhlas v budúcnosti zo strany Španielska. A, takisto ako zastupňa Hamburgu povedala, ja som aj v Holandsku navštívil uh, Eh, celné štruktúry Belgicko, eh, Francúzsko, Holandsko posilňujú svoje colné štruktúry, pretože tu nebude business as usual, budú tam kontroly, aj keď tu budeme mať dohodu o voľnom eh, pohybe s nulovými colami. Ak by ste Briti želali, zatiaľ to neželajú, budú tu kontroly e, v súlade s dodržiavaním e, európskych e, predpisov. Takže bude treba vykonávať tieto kontroly. Každý sektor, každý podnik sa musí na to pripravovať a ďakujem za to, čo robíte vo vašich regiónoch, ktoré sú najbližšie Veľkej Británii. Každá firma sa tiež musí pripravovať, pokiaľ ide o jej exponovanosť voči Veľkej Británii pán Vúb spomenul výskum a program Erasmus. Pán Vúb, ja som eh, úplne presvedčený, že bude treba eh, pokračovať v našej spolupráci v oblasti výskumu, Erasmu a univerzitnej eh, spolupráce Nedávno eh, som eh, prijal eh, pána Gustava Rusiho z jedného, jednej veľkej nemocnice, ktorá sa venuje výskumu rakoviny E, sú e, časťou ich e, siete spolupracujúcich nemocníc. Je aj Cambridgeská nemocnica, bojujú spoločne napríklad aj proti Alzheimeru. Takže je vo všeobecnom záujme, aby ďalej takáto spolupráca nemocníc pokračovala. Budeme musieť nájsť jednoducho iný finančný a právny rámec, než máme momentálne, pretože Veľká Británia sa rozhodla, že nechce už byť ďalej členom EÚ. Keď Fini a Stinson spomenuli prípad Írska, Nezabudol som na moju návštevu Severného Írska pred eh, pár mesiacmi, hlavne v Dungannon, kde som sa stretol so skupinou žien. A pani Finy, eh, videl som tam presne to, čo ste evokovali. Otázka Írska sa netýka len cieľ, kontrol, tovaru, hraníc. To je otázka, ktorá sa týka žien a mužov, ktorí si už neželajú, aby sa história opakovala ktorí si želajú mier. A mier bol vybudovaný politickou odvahou žien a mužov, k ktorým patria aj nositeľia Nobelovej ceny. A my budeme, my Európska únia, budeme sprevádzať túto politiku roz, náš rozpočet. Európska únia to musí, tento mier podporovať aj naďalej nech už bude mať akúkoľvek e, funkciu, vždy sa budem angažovať za to, aby e, sa vlastne e, táto veľkopiatková dohoda stále dodržiavala v každej oblasti. My musíme nájsť dohodu s vládou Veľkej Británie, ktorá by sa týkala aj Írska, ktorá by bola dobrá pre ekonomiku celého ostrova, aj pre Severné Írsko backstop, ktorý zdá sa kritizujete, e, je opatrenie, ktoré je tu, e, ktoré sa nemusí nutne e, uplatniť. Je tu iba ako ochrana mieru. A Basovi Ortovi by som chcel povedať, že sme pripravení rokovať o ambicióznych dohodách, ak ktorá bude želať eh, Veľká Británia. Chceme zároveň našu ekonomickú identitu. Chcem len pripomenúť, eh, že to prechodné obdobie 21 mesiacov bude závisieť od eh, dohody odstup, od odstúpení. Takže treba tam nejakú um, ehm, takto dohodu. Ďakujem pekne. ale ešte máme 9 rečníkov e, pred sebou, aj keď vlastne už by sa mala o chvíľku skončiť naša diskusia. Ja dúfam, že pán Barne bude s nami môcť ešte zostať pár minutiek. Slovo má kolega Pleguezuelo. Bien, eh, gracias. El próximo 26 de mayo, además de haber elecciones al 26. mája eh, okrem volieb eh, do Európskeho parlamentu sú komunálne voľby v Španielsku, preto vám Chceme e, sprostredkovať obavy a neistoty, e, ktoré vzniknú pre 240 tisíc Britov, ktorí e, v, Morsi, v oblasti Morsia tam máme asi 30 tisíc občanov Spojeného kráľovstva. To nie sú turisti, to sú susedia, majiteľia nehnuteľnosti, spotrebitelia, ktorí platia dane, ktorí žijú v tomto regióne a tá možnosť, že, Európsky, že britský parlament podpíše dohodu, Skrátka, ešte nevieme presne, akým spôsobom britskí občania aktívne alebo aj pasívne môžu uplatniť svoje volebné právo. Nie je nám jasné, pre prípad, že e, nebudeme mať túto dohodu, či bude potrebná bilaterálna dohoda so Španielskom a v akom časovom rámci to musí prebehnúť. Viete si predstaviť, že to sú všetko nepríjemné e, veci, ktoré zaťažujú e, túto celú situáciu. Ďakujem teraz pani Dorin Odar. Ďakujem, pán Barnier. Ja som mala to privilegium, že som sa zúčastnila na práci výboru regionov počas uplynulých rokov a naozaj som ocenila spôsob, ako sme zdieľali informácie, ako sme sa od seba učili a chcem sa vám všetkým ospravedlniť za tento nepekný akt eh, seba poškodenia, ktorý eh, vám robíme, pretože to eh, vlastne uškodí nám všetkým a všetci z toho vlastne budeme mať straty. Počas uplynulých troch rokov v Spojenom kráľovstve sme boli predmetom nekonečných argumentov, e, diskusí a obrovských manipulácií aj krajnej a pravice aj lavice. E, falošné sluby, klamstvá sú teraz, e, zaznievajú v parlamente. Ja e, som e, v regióne, ktorá hoci má tisícky vývozcov, e, hlasovala za odchod nemáme personál pre e, naše nemocnice, pre sociálnu starostlivosť. Bez personálu z EÚ a ak je čokoľvek, čo môžete urobiť, aby ste nám pomohli, tak e, zastavte tento proces, získajte hlasy ľudí, aby sme zotrvali v Európskej únii. Prosím, urobte tak, milióny vám budú vďační. Pán Emil Bob, pán predseda, pán Parnie. Brexit, ako ste povedali, je situácia lose-lose. Nie je to čas a miesto diskutovať, prečo sme tu dnes, ale treba si zobrať ponaučenie nikdy viac. A z toho dôvodu e, myslím si, že by sme sa viac mali zamerať na e, konsolidáciu Európskej únie z dola nahor a nie len z hora nadol. Ale čo to znamená počúvať viac hlasom ľudí, e, lokálnych vlád, Eh, regionov, miest a samozrejme našich občanov. Druhá diskusia, alebo teda druhý bod, čo môžeme urobiť teraz? Čelíme Brexitu, takže čo teraz eh, môžeme urobiť je len obmedziť škody, čiže kontrola škôd. A tu ste odviedli vynikajúcu prácu, pán komisár, na to, aby sme mali dohodu, aby sme mali čo najlepšiu dohodu. Ja mám jednu konkrétnu otázku a čo sa týka toho, čo sa týka uh, života 4,5 miliónov Európanov, ktorí e, e, vlastne žijú v Spojenom kráľovstve. E, aká bude ich situácia v prípade no deal, pretože máme riešenie pre prípad, že bude dohoda, ale aká bude ich situácia počnúť s budúcim rokom, ak bude scenár no deal. Ďakujem a e, teda e, komplimenty pánovi Barnerovi za prácu, čo ste urobili, ale s polutovaním konštatujem, že budúce vzťahy, zkrátka, toto je posledná fáza e, vzťahov so Spojeným kráľovstvom. Toto bude mať hospodárske dopady ešte viac nacionalizmu, regionalizmu a myslím si, že všetci sme za to zodpovední, aby európske hodnoty prežívali, aby sme solidaritu a jednotu e, v Európe udržali pri živote. Brexit nie je koncom spolupráce, ale možno nová fáza regionálnej spolupráce. Mám ešte jednu otázku, pán predseda. Generálny prokurátor povedal, že Spojené kráľovstvo sa jednostranne môže stiahnuť z Brexitu. Je to možné, ak Briti Brexit odvolajú, bola by Európska únia ochotná znovu prijať Spojené kráľovstvo do svojho náručia? Čiže spolupráca s Wales, e, vyhlásenie o priateľstve a solidarite momentálne sa práve zaoberáme tým, aby sme e, udržali túto solidaritu pri živote. Ďalší rečník, pán Ford. prepačte, ak e, e, teda Írsko bude postihnuté Brexitom, e, veľa produktov je vyvážaných do regiónu Cork, takže ostane zachovaný prístup na most, tak musíme zohľadniť viaceré riešenia E, pokiaľ ide o geografické riešenia a obchodné riešenia, tak tieto sú nevyhnutné, preto podporujem návrhy na zahrnutie Írska do e, e, zamýšľaného koridoru, aby bol zachovaný prístup k Severnému moru so zahrnutím francúzskych prístavov. Geografické otázky a francúzske trasy tam to je dôležité, aby ostali zachované tieto obchodné vzťahy. To je predovšetkým dôležité pre e, e, potravinové produkty, aby sa dali prevážať. Ďakujem. Pani Margaret Lisman. Ďakujem. Ja som z malého mesta e, Cobangley na severovýchode e, e, Spojeného kráľovstva. E, v mojom meste sa hlasovalo za Brexit a pritom vlastne najväčšími zamestnávateľmi sú automobilové priemysly. Situácia sa vylepšuje práve vďaka Európskej únii a priťahovaniu nových podnikov. Opustenie EÚ by nás, našu lokálnu vládu, nechalo bez hlasu v EÚ a ja mám obavy pre svoje mesto a obávam sa dopadov e, odchodu. E, netolerancia je neakceptovateľná, predsudky voči e, menšinovým skupinám e, sú stále hlasnejšie, takže už e, bolo uškodené e, občanom a Európe. Ja dúfam, že sa zopakuje hlasovanie a bude šanca, že sa zvráti Brexit. A chcem sa poďakovať vám, pána, pán, vám, vám, pán Barnier, za to, že ste urobili, čo bolo najlepšie vo vašich silách počas tejto veľmi zložitej situácie. Pán Barnier, ja som z Malty ktorá bola kedysi eh, súčasťou britského impéria a teraz sme členmi EÚ. A eh, v mene eh, britských občanov, ktorí bývajú v mojom meste a sú medzi nimi aj viacerí moji priatelia, tak chcem položiť tieto dve otázky. Existuje spôsob, ako ochrániť britských občanov, ktorí chcú ostať pretože oni sú v podstate občanmi EÚ a majú, ktorý, ktorým boli ich práva odobrané proti ich vôli. Takže je niečo, čo tí, ktorí by radšej zotrvali, môžu urobiť, aby e, zachovali situáciu. Niektorí politickí lídry Spojenom kráľovstve spôsobili situáciu, že Brexit bude mať dopad nie len na túto generáciu, ale aj na budúce generácie, ak e, nastane situácia no deal. V Severnom Írsku sú niektorí politicky proti backstopu, ale tisícky ľudí prekračujú hranice a to má ten dopad, to by mal obrovský dopad, keby sa toto zmenilo. Nemali by sme ohrozovať e, Good Friday Agreement a, uh, takže išlo tam o uh, spoluprácu s kolegami v cezhraničných regiónoch o dedičstve a dúfame, že tento typ spolupráce bude pokračovať. Musíme sa usilovať o čo najlepší výsledok pre zvyšných 27 tretských, členských štátov. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujem. Pán Rastislav Trnka. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán Barnier, v Spojenom kráľovstve žije podľa oficiálnych údajov približne 70 až 90 tisíc občanov Slovenska Dokopy z Európskej únie je to okolo 3 až 3,5 milióna občanov. Ak sa rozprávame o občanoch z východného Slovenska, tak e, z týchto 90 tisíc občanov sú to hlavne občania regiónu východného Slovenska podľa NUC 2, ktorí dočasne odišli zo Slovenska väčšinou za prácu do e, UK v, najhoršom, e, v najhodnejšom počte. Konečné usporiadanie vzťahov a právneho postavenia občanov Európskej únie vrátane Slovenska Eh, ako aj občanov slovenska v krajinách eú teda takzvaný soft brexit dodnes nie je konečnou nie je jasné eh, ako dopadne. bude totiž závisieť predovšetkým najmä až od konečnej dohody o vystúpení uk z európskej únie. pre región východného slovenska je teda konečná verzia dohody medzi eh, spojeným kráľovstvom a európskou úniou mimoriadne dôležitá ak by k dohode nemalo dôjsť a nastal by takzvaný tvrdý brexit existuje veľký predpoklad že do regiónu východného slovenska sa po skončení prechodného obdobia môže vrátiť až niekoľko desiatok tisíc občanov v priebehu krátkeho času. je teda nevyhnutné aby výbor regiónov už dnes teda radšej hoci aj dva roky v predstihu než je deň po počítal s dopadmi brexitu na životy občanov nielen regiónu východného slovenska preto je dnes potrebné začať s prípravami nielen iba rámcových riešení ale už aj konkrétnych krokov čiže regionálnych politík respektíve akčných plánov ako naložiť s potenciálom Prosím, ukončite svoj e, prejav. E, sa Európsky výbor regiónov zaoberal, zaoberal vznikom a následne aj odsúhlasil zriadenie špeciálnej odbornej komisie, ktorá by hlbšie rozanalyzovala dopady brexitu a ich následné riešenia pre konkrétne regióny v európskej únie a ktorá by následne vyvodila závery pre konkrétne regióny v európskej únii potrebné opatrenia a pomoc. Eh, a v, v mm, konečnom dôsledku... Eh, Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa, musím vás prerušiť, lebo ste hovorili dvojnásobne dlho, než ako bol pridelený ročnícky čas. Slovo teraz už dostáva naspäť pán Barnier. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade pánovi Plegezorovi Alonzovi by som chcel povedať, pokiaľ ide o to, čo sa uh, deje s britskými uh, občanmi, je ich veľmi veľa, je ich približne 1 uh, e, milión, ktorí žijú v našich krajinách. Uh, keď sa e, Veľká Británia stane, tak ako si to želala, tretím štátom, britskí občania už sa nebudú môcť zúčastňovať európskych volieb po vystúpení z Európskej únie. Pokiaľ ide o lokálne voľby, k čomu sa stiahovala vaša otázka, to sa týka už iného bodu, pretože každý členský štát e, je autonómny vo svojich národných pravidlách, e, môže si stanoviť, aké E, úpravy chce pre e, účasť e, voličov z tretich štátov v lokálnych voľbách. Takže to sa bude regulovať v jednotlivých členských štátoch. No a, a pán Emil Bok a pán Azopardy a, a, a pán Trnka spomenuli občanov na oboch stranách. My sme našli dohodu, ktorá je, myslím, korektná a bolo to našou prioritou aj e, v súčinnosti s Európskym parlamentom, aby sme zabezpečili e, situáciu pre tých, e, pre tých 4 milióny občanov na oboch stranách. Nejde len o tých slovenských občanov, ide aj o talianských občanov, vyše 800 tisíc polských a tak ďalej. 3,5 milióna občanov našich krajín žije v Británii, milión Britov sa to týka, takže Ide tu o aký, o e, právo e, bývať vo Veľkej Británii, sociálne práva a podobne. Takže ak sa e, táto dohoda e, naplní, e, malo by im to garantovať do konca ich života, pre nich aj pre ich rodiny, práva, ktoré e, e požívajú. Ja si myslím úprimne, že to je veľmi e, pozitívne znenie dohody a verím, že to teda takto vstúpi do platnosti. Ak tam nebude e, dohoda, pán e, Bok, tak potom v tejto, táto oblasť ostane pre nás prioritnou a budeme sa tam venovať e, unilaterálnym opatreniam. Ale nie sme teraz takto nastavení pracovať s touto hypotézou. My sa na ňu pripravujeme, ale hypotéza, s ktorou pracujeme, je, že sa nájde dohoda o Brexite. Chcel by som tiež povedať Dorin Udart, že vypočul som si ju, chápem veľmi dobre jej emócie. Tento e, proces je tu v dôsledku e, väčšinového želania e, občanov Británie, na základe e, teda návrhu vlády Veľkej Británie. E, je, tu naozaj vôľa vystúpiť z no, spoločného trhu, z colnej únie. To má dôsledky. Toto je voľba e, Veľkej Británie. Tomuto sa rozhodla. Je to britská demokratická diskusia ktorú rešpektujeme a my teda v dôsledku tohto rokujeme o e, právnom e, procese e, vzťahujúcom sa na vystúpenie Veľkej Británie. Sis Volgan spomenul dopady aj Emil Bok hovoril o tom, že stále znova musíme dokazovať um, pretože to, čo sme vytvorili, pretože to, čo sme vytvorili, je stále krehké v Európskej únie. Vnútorný trh nie len zóna voľného obchodu, je to oveľa viac. Niekedy e, to Briti ťažko chápu. Vnútorný trh e, je ekosystém sociálnych, environmentálnych e, práv noriem pre spoločnú výrobu certifikácií, spoločných úprav, spoločného dohľadu nad finančnými trhmi ale e, okrem toho ešte aj e, e, spoločnú jurisdikciu, takže to je oveľa viac než len jednoduchý vnútorný trh. Američania a Čínenia nás práve preto to rešpektujú, lebo sme vnútorný trh a priestor života ekonomického a sociálneho pre 500 miliónov občanov a, spolu, a, a, a občanov a 20 miliónov firiem. Toto Ehm, tiež nemôže ohroziť odchod Veľkej Británie. Briti musia rešpektovať to, čo sme, čo, k čomu prispievali ehm, spolu s nami, spolu s nami to vytvárali. Takže ide tu našu, e, zachovať našu vlastnej autonómiu a ochranu. A e, si slogan hovoril, že na základe toho, čo ste povedali pred chvíľou, treba e, teda E, naozaj e, sa zaoberať vážne obavami e, občanov. Nemôžem sa vyjadriť k rozsudku súdneho dvora, ktorý nepoznám a ktorý bude zverejnený v pondelok o 9. ráno. Pani Ford spomenula Brexit a Írsko. Ja som vám povedal, Brexit nemá žiadnu pridanú hodnotu ale tam, kde má najväčší negatívny dopad, tak e, e, to pôsobie Írsko, vytvára problém pre proces stability, mieru a e, spolupráce, je tam riziko regresie, preto sa snažíme vo všetkých dimenziách zachovať túto kvetú dohodu a zabrániť, zabrániť šoku a e, ďakujem e, všetkým e, ministrom z írskej strany za ich veľmi priateľskú spoluprácu. Pokiaľ ide o koridora prepojenia medzi Írskom a zvyškom Európskej únie, uvedomuje si Európska komisia, aký význam majú. Pani Bulč, komisárka spovedná za dopravu, pracuje práve na týchto otázkach, ktoré ste nadnesli. Margaret Lišman spomenula E, tu ten hodnotový reťazec. Nemôžem sa vyjadrovať k vnútornej britskej politike, ale musím povedať, že pre britské podniky Rolls-Royce e, patrí k najväčším, takže e, tam nebude business as usual, hlavne pokiaľ ide o hodnotový reťazec, pretože vystúpenie z EÚ majú dopad aj na kontrolu, aj na prerušenie hodnotových reťazcov. E, ďakujem e, Dowell. V Írsku sme sa naozaj e, snažili zabezpečiť najlepší možný výsledok a myslíme si, že to, čo sme našli, je pozitívny výsledok pre ekonomiku krajiny, aj keď treba sa zaobrať hodnotením dopadov Brexitu a to platí aj pre Severné Írsko. Ďakujem. Snažil som sa zodpovedať na všetky otázky ktoré ste položili. E, pracovná skupina, ktoré predsedám, je vám naďalej k dispozícii. Ak máte špecifické osobitné otázky, e, môžete nám ich e, posielať buď priamo, alebo cez vášho predsedu a odpoviem každému tak, ako to robím doteraz. Ďakujem pekne. Vážený pán Barnier, podľa aplauzu vidíte, že e, teda naozaj ste ten správny e, muž pre túto e, úlohu. Ďakujem, že ste nám dali dispozícii o pol hodinu viac času, než sa predpokladalo v programe. Som veľmi rád, že sa mohli vedieť všetci, ktorí sa e, prihlásili do diskusie. Veľa šťastia e, v ďalších krokoch. V každom prípade s týmto hrubým historickým dokumentom sme pripravení na budúcnosť, ale budúcnosť nám sama ukáže, aká bude. Ďakujem ešte raz a všetko dobré. Vážení kolegovia, takmer sme skončili. Viem, že nemáte takmer námietky k menovaniu voľbe, voľbe členov predsedníctva a tiež vás informujem aj o nových členách výboru a náhradníkov. Naše budúce stretnutie sa bude konať 6. a 7. februára. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli k príprave E, tohto zásadnutia, ktoré bolo veľmi nabité, e, ale e, naozaj vydarené. Ďakujem tlmočníkom. Všetkým želám šťastné sviatky. Oddychnite si, pretože pred nami ostáva ešte veľa práce v poslednom roku nášho mandátu.